die Präsidentin. Herr Giegold ist jetzt ganz... Er- Pán Grigold je teraz úplne prevaknutý, Nechcem, aby dostal nejaký uh, infarkt. Vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia, ktorí ste tu medzi nami, týmto otváram dnešné rokovanie a začneme správou pani Intefeld celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Pani e, spravodajkyňa, máte 4 minúty. Pani predsedajúca, dobré ráno všetkým. Dobré ráno, komisia. Som veľmi rada, že dnes budeme môcť konečne hlasovať o PEP, e tak ako to voláme, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, pretože Myslím si, že sme takto splnili to, čo sme slúbili. Skutočný celoeurópsky produkt, ktorý bude jednoduchý, bezpečný, dobrý pre spotrebiteľov. A myslím si, že to je to, čo máme teraz na stole prvom rade by som začala s celoeurópskym charakterom. Je to nariadenie, ktoré ustanovuje celoeurópske kritéria kvality, celoeurópske práva spotrebiteľov, ako aj skutočný celoeurópsky dohľad a možnosť EUP zasiahnuť. A myslím si, že to je niečo, čo bolo veľmi dôležité. Najprv sme chceli autorizáciu AEPov, ale myslím si, že to, čo máme teraz v rukách, nám umožní dosiahnuť rovnaký cieľ. Taktiež sme tu uviedli výrazné práva pre spotrebiteľov, ochranu spotrebiteľov, právo na informácie, povinné poradenstvo, právo prestupu, právo respektíve portabilita, prenositeľnosť. Dosiahli sme 1% strop to nie je malý výsledok, pretože tu bol veľký odpor proti tomu, keď si pozriete poplatky, ktoré sa dnes um, účtujú, tak potom tento strop na poplatky 1% to je veľmi dobrý. Máme základný PEP, e to je produkt, ktorý je k dispozícii pre každého, kto nie je finančne vzdelaný alebo bohatý. Takto sme stanovili potrebné ochranné opatrenia posledné dni sme všetci videli, že je tu stále veľa ľudí, ktorí sú znepokojení a ja by som chcela odstrániť niekoľko nedorozumení. V prvom rade PEP je produkt tretieho piliera. To je úplne jasné. To je doplnkový produkt, individuálny a dobrovoľný. Žiadnym spôsobom nenachrádza prvý alebo druhý pilier a ich produkty. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Dostala som veľa e-mailov, ako aj asi väčšina kolegov, najmä zo Španielska, ktorí nás obvinujú, že ohrozujeme verejný systém dôchodkového zabezpečenia. Ale to je úplný nezmysel a tu chcem povedať, že jediná skutočná hrozba verejného systému sú štátne orgány, ktoré nedokážu a sú neochotné reformovať svoje systémy. A ak dnes PEP e vyplní určitú medzeru v členských štátoch, kde sú neprimerané dôchodkové e, systémy, tak je to chyba členských štátov a nie PEPu je to naozaj pomoc tým, ktorí nemajú dobré zabezpečenie na dôchodok dnes pre budúcnosť. Je to naozaj niečo pre budúcnosť. Pre mňa osobne vytvorenie PEPu, ktoré je dobre pre spotrebiteľov, bol hlavný cieľ. A viem, že jeden z cieľov komisie bolo tiež dokončiť úniu kapitálových trhov. Ak sme k tomu s PEPom prispeli, som veľmi šťastná. Pre mňa vytvorenie niečo, čo je dobre pre európskych občanov, bol ale ten hlavný cieľ. Myslím si, že to, o čom budeme dnes hlasovať, dosiahne tento cieľ a prispeje ďalej k sociálnej Európe, ktorá sa stará o ľudí a ktorej na ľuďoch záleží a ja dúfam, že dnes získame dobrú väčšinu. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyňa, pán Katajnen za komisiu, nech sa páči. Pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne, dobré ráno. Chcem sa vám poďakovať za zorganizovanie tejto veľmi dôležitej debaty o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte nariadenie o PEP e je naozaj milníkom na ceste k vytvoreniu dobrého dôchodkového zabezpečenia. Je to veľký výsledok najmä v budovaní únie kapitálových trhov. Pomôže to spotrebiteľom a poskytovateľom, pretože vytvorí silný rámec pre osobné dôchodky pomocou nového produktu, ktorý silne chráni spotrebiteľa a má ďalšie dobré charakteristiky. Ako spravodajkňa povedala, nenachrádza to verejný systém dôchodkého zabezpečenia. Naopak, poskytuje to nové príležitosti, možnosti tým, ktorí dobrovoľne chcú využiť tento systém. Chcem sa poďakovať spravodajkyni Sophie Interfeld, ktorá venovala veľa času a síl a nadšenia do toho, aby sa spevstala skutočnosť Taktiež sa chcem poďakovať Robertovi Koltíromi, e, predsedovi výboru a tieňovým spravodajcom. Kom. E, za ich konštruktívny príspevok, vytrvalosť a vieru v tento skutočne celoeurópsky produkt, ktorý sa vyrovnáva s celoeurópskou výzvu. E, ďakujem aj spravodajcom výboru IMCO a EMPL, ktorí taktiež výrazne prispeli. Podľa našich údajov v EÚ ktorí odchádz- ľudia, ktorí odchádzajú v roku 2057 do dôchodku budú potrebovať každý rok 3 trilióny eur, aby mali udržateľné dôchodky. Súčasne trhy s osobnými produktami sú fragmentované a niekde neprimerané. V niektorých častiach únie ani neexistujú takéto produkty len 67 miliónov z 240 miliónov európskych občanov vo veku 25 až 59 rokov života investovali do osobných produktov dôchodkového zabezpečenia. PEP e e, je skutočne dobrovoľným produktom otvorí skutočný celoeurópsky trh pre skutočné celoeurópske produkty, ktoré doplnia štátne ako aj profesijné dôchodkové systémy. Dôchodky môžu byť účinné len vtedy, ak budú prístupné, dostupné pre všetky časti príjmov, príjmové skupiny. PEP e zabezpečí, že výrobky, ktoré sa ponúkajú, sú konkurencieschopné, nákladovo efektívne a poskytujú silnú ochranu všetkých sporiteľov os- poskytovateľia osobných dôchodkov budú môcť predávať 5 v celej EÚ pomocou jedinej registrácie, a to vytvorí úspory z rozsahu, ako aj jednoduchý postup. My veríme, že e, sa PEPS ujme, že štáty dajú daňové výhody týmto produktom tak, ako to robia pre vnútroštátne produkty a keď PEP možno nesplňa všetky kritéria, ktoré splňajú vnútroštátne produkty, mrzí ma, že portabilita a úloha EOPy boli veľmi oslabené, alebo oslabené v tomto návrhu, ale aj tak je to naozaj dôležitý prvý krok vybudovanie skutočného celoeurópskeho trhu pre osobné dôchodkové produkty. Je to jeden z dôležitých krohov nášho akčného plánu na posilnenie kapitálových trhov. Nasmeruje úspory do dlhodobých investícií a pomôže investíciám rastu a tvorbe pracovných miest. A nakoniec si dobre uvedomujem, že ešte treba odvieť kus práce na vymedzenie niektorých kľúčových charakteristík PEPu pomocou špeciálnych aktov, komisia účelových aktov. My budeme pozorne sledovať vývoj a budeme e, sa starať o to, aby implementácia bola v súlade s cieľmi zákonodarcu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz dávam slovo pánovi Bekerovi za výbor EMPL. Máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. E, mám ako jeden z viacerých v tomto parlamente som bojoval za PEP e a ďakujem komisii za iniciatívu k tomuto produktu. Je to dobrá správa pre mladšiu generáciu Európy, lebo PEP e umožní doplnkové e, dôchodkové zabezpečenie pre zlepšenie kvality života v dôchodkovom veku. V iných, v ďalších regiónoch Európy neexistujú dobre vybudované sociálne systémy, ako je to napríklad u mňa mojej vlasti a PEPTA má dobrú šancu práve splniť túto funkciu a pritom v rozvojových sociálnych systémoch to má pridanú hodnotu, ktorá zabezpečí e, životnú úroveň. Súkromné dôchodkové prizabezpečenie PEP bude existovať v rôznych variantoch víta vyslovene, že sa podarilo vytvoriť štandardizovanú verziu pre celé EÚ. Je to vlastne také niečo aj ako e- európska kapitolová záruka. Tá je veľká istota pre mnohých ľudí tam, kde neexistujú veľmi vyspelé dôchodkové systémy. PEP je transparentná a atraktívne doplnenie prvého a druhého piliera. Zdôrazňujem to, čo povedala pani Intefeld – že to nie je konkurencia voči prvému a druhému pilieru, ale doplnkový produkt a ako taký znamená veľmi cenný príspevok k zabezpečeniu starobe. V mene sociálneho výboru podporujem zavedenie PEP. E Okrem toho máme štandardizovanú dokumentáciu, ktorú ponúkneme klientom ktorá napríklad informuje aj o certifikácii. Tu je úloha EOP veľmi pre nás priťažlivá a zdôrazňujem, že ponúkame mladším generáciám výborný produkt na zabezpečenie v starobe. Ďakujem. Ďakujem. A pre pani kolegyne Langen za výbor IMKO. Pani predsedajúca, pán komisár, teším sa, že sme tento spis dokázali uzavrieť ešte v tomto legislatívnom období. Ako spravodajkynia IMKO chcem najprv zagratulovať spravodajkyni Sofin Tefeld za dobrú a otvorenú spoluprácu. Pre mňa bolo od začiatku cieľom vytvoriť taký PEP, ktorý je jednoduchým, bezpečným, transparentným nástrojom, produktom pre E, spotrebiteľov, ktorý má dlhú životnosť a ľahko sa s ním pracuje. To sa nám podarilo. Po ukončení rokovaní môžeme povedať, že sme, komisii, že sme návrh komisie prispôsobili lepšie vnútornému trhu a je aj jednoduchší pre používateľov. Základný PEP je pre mňa veľký výdobytok. Každý poskytovateľ musí takéto niečo poskytovať. Tu je dôležité, aby základný PEP bol k sa mohol uzavrieť aj cez digitálne e, kanály jednoducho a cenovo výhodne. Ďalšia vec, čo má bola kapitálová ochrana, pri kapitál, e, základnom PEP e nemôže klient nikdy stratiť svoj kapitál a nemôže byť ani tento kapitál skonzumovaný nejakými poplatkami. To sa nám podarilo. Máme ochranu kapitálu a to je pomocou kapitálovej záruky alebo nejakými metodami zmenšovania rizika PEP je dôchodkový produkt. Táto požiadavka je splnená tým, že pri základnom PEP 35 percent kapitálu sa musí vyplácať ako celoživotná penzia Východiskom pre úspech PEPu je podpora členských štátov. Len členské štáty môžu poskytnúť rovnaké daňové výhody, aké poskytujú pre porovnateľné vnútroštátne produkty. Preto vítam tieto zmeny a podmienky v PEPu, aby nebol nevýhodnejší ako vnútroštátny produkt tento produkt vytvára skutočný vnútorný trh pre súkromné poistenie v starobe, čo pomôže mladým ľuďom a ľuďom s nízkym príjmom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz rečníci politických skupín. Začína pán Hajes za EPP. Dve minúty, prosím. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade gratulujem Sofie Tefeld a ďalším kolegom, ktorí tak úzko s nami spolupracovali na tomto výsledku. Ďakujem komisii. Posle, minulý rok v Írsku 30 tisíc občanov EÚ prišlo k nám pracovať. Máme plnú zamestnanosť v Írsku. Mnohí sú mladí ľudia, mnohí prídu do Írska, pracujú tam 4-5 rokov a potom sa vrátia domov, kde pokračujú v práci. Je veľmi dôležité, aby ľudia začali šetriť čo najskôr, ako povedala komisia a jedna z výhod Pepu je, že je to celoeurópsky produkt. To nie je koniec Pepu, to je prvý krok dnes robíme tie prvé kroky batolat, ale je to prvý krok k tomu, aby sme vyslali posolstvo tým mladým ľuďom, čo prichádzajú do Írska a inde, že majú možnosť kúpiť si celoeurópsky dôchodok. Po druhé je dôležité, že je to súčasť únie kapitálových trhov a potrebujeme toto prepojiť, prepojiť šet, e, sporiacich ľudí a investorov. Z môjho pohľadu bolo veľmi dôležité, že tento produkt má, e, môže poskytovať viacero poskytovateľov. E, asset managers, poisťovateľia môžu teraz posknúkať tento produkt na celoeurópskom základe. Čo chcem zdôrazniť je, že toto je produkt tretieho piliera. Je to dobrovoľný produkt. Nie nepredstavuje alebo nenahrádza na e, prvý alebo druhý pilier dôchodkového zabezpečenia. Je to produkt so silnou ochranou spotrebiteľa, s veľkou transparentnosťou nákladov a politikou. Je má silné zmluvné požiadavky, právo prestupu, stropná e, na poplatky a podobne. EOPA je kompetentný orga, príslušný orgán a podobne. Je to dobrý začiatok. Nie je to koniec vývoja, samozrejme, ale určite to rieši tie veci, pre ktorými stojíme v Európe. A síce, že budeme mať jedného pracujúceho človeka na dvoch dôchodcov v roku 2060. Dneska ak nepodporíme ľudí e, v súčasnosti, aby si zabezpečili starobu, sa tá situácia bude len zhoršovať. Pán Hayes, pán Gigold vás prosí, e, či súhlasíte s modrou kartou. Thank you for accepting the blue card. So first I have to declare that uh, Uh, after several years working with brian i always had a great personal sympathy for you even if we disagreed on a lot of substance. Uh, however uh, i have. vzájomné sympatie a že sme sa zhodli na obsahu, ale musím povedať, že etický kódex v článku three three hovorí should be declared orally or in writing to the president. Má byť predsedovi deklarovaný alebo odovzdaný ústne. A, ak sa rozhodnete odísť z Európskeho parlamentu, aby ste sa stali manažérom e, írskej, e, írskych bank, e, ohlásili ste to, e, či to nie je náhodou konflikt záujmov? Áno, ohlásil. Ďakujem a teraz pani Jakonsári 1,5 minúty, nech sa páči. Arvoisa puhemies,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 a e, je potrebné, aby sa ľudia mohli pohybovať po celom vnútornom trhu z jednej krajiny do druhej. E, tento produkt vlastne ide presne týmto smerom. E, poskytuje členom väčšiu mobilitu a občania kritizujú Európu, kritizujú našu činnosť a my im tu na, niečo ponúkame, niečo do budúcnosti. Občania často menia krajiny, v ktorých pracujú a v každej novej krajine sa potom nachádzajú v inej situácii z hľadiska dôchodu a my sa im snažíme život uľahčiť, zmeniť túto situáciu a naplniť ich očakávania, riešiť problémy, ktoré ich trápia. A tie problémy sa veľmi často týkajú práve aj občanov. Tento text e, bol veľmi, e, bolo možné veľmi dobre vylepšiť. Je potrebné chrániť práva spotrebiteľov a e, takisto je potrebné chrániť kapitál. Ak tento produkt priláka ľudí, tak to bude preto, že je to produkt, ktorý je európsky, má svoju európsku značku. Ďakujem. Ďakujem. V mene EK. KR, pán Luke. Vážená pani predsedníčka, dámy a páni, e, je jasné, že dôchodky e, sú e, vlastne dôsledkom práce a teraz jedinou istotou sú dôchodky, ale tie sú veľmi malé a nepokrývajú to ani dôchodky, ani renty z kapitálu. Prečo? pretože Európska centrálna banka už nedáva úroky a už sa vôbec nedá šetriť na dôchodky, ak nie sú úroky, tak potom aj e, dôchodkové nie e, je veľmi nízke a toto je veľká chyba Európskej centrálnej banky. Pepi tento problém nezmení v podstatu problému, ale je to dobré. Ale aj keď si ľudia budú šetriť, nie je tu žiadny stimul na to, aby šetrili. A to môže spôso- to, toto všetko sú dôsledky a škody, ktoré spôsobuje úroková politika e- Európskej centrálnej banky. E, musíme si uvedomiť, že táto situácia je veľmi e, komplexná, nie je transparentná a je to takisto drahá vec. A e, iba ťažko dosiahneme úspech. Pozrime sa, čo sa deje e, s povinnosťou e, kontroly. My veľmi dobre vieme, že predajcovia nemajú e, patričné vzdelanie a je tu veľký konflikt me- záujmov medzi predajcami týchto produktov a Európsky parlament e, ten e, tu zaujíma také neutrálne stanovisko, ale toto stanovisko nezodpovedá situácii na trhu. Mene skupiny Aldep Kalvet Šambon, 1,5 minúty. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. E, pán podpredseda, ja chcem poblahoželať všetkým spravodajcom a najmä tieňovým spravodajcom. Ja som tiež sa podielal na príprave e, tejto správy o PEP. E Musím povedať, že je to veľmi komplexná a veľmi technická téma a môže, ako to vidíte, môže tu ísť o chybu E, politiku, ale netreba ísť až tak ďaleko. Je tu ambícia, aká je a ako už od začiatku povedal predseda e, výboru e, pre, pre zamestnanosť a prácu, je, aby sme pomohli a uľahčili a zvýšili možnosti na dôstojný dôchodok pre tých ľudí, ktorí z rôznych historických dôvodov nemohli byť adekvátne počas života E, pokrytý systémom e, dôchodkov, lebo niektoré krajiny majú tie dôchodky veľmi nízke a tak ďalej. Takže toto je problém vôle, či Európa chce lepšie chrániť svojich dôchodcov. My teraz diskutujeme o tom, či je e, kapitálová garancia dostatočná alebo nie. Dobre, to preskúmame prítomnosť Európy je dostatočná, ale určite je to veľmi pozitívny nástroj zo sociálneho hľadiska a e, vôbec, sa, vôbec to ne, nepôsobí negatívne na národné dôchodkové systémy. E, takýto argument je ilogický a nemiestný. A teraz v mene GUE Pán Širdevan, nech sa páči jedna minúta. Vážená pani predsednička, dámy a páni, všetci chceme mať dobrý dôchodok a potrebujeme dobré dôchodkové systémy, vysoké platy a vysokú úroveň zamestnanosti. A toto dôchodkové poistenie, ktoré máme, asi nie je dostatočne vhodné. Táto štúdia OSN, ktorá bola nedávno zverejnená, navrhuje, aby sa posilnili verejné dôchodkové systémy a zastavili sa privatizácie dôchodkov. Je znepokojujúce, že keď to, čo si dôchodcovia E, zaplatia do papu, e, nie je vôbec isté, či to dostanú späť, pretože pap vlastne e, zaň sú zodpovedné hedge fondy a správcovia majetkov a PAP nepomôže tým najchudobnejším obyvateľom Európy, ktorí sú postihnutí chudobou, je tam deficit 20%, oni si budú otrhať od úst a budú to dávať na komerčné trhy a e, je to neschodná cesta. My sme proti privatizácii dôchodkov a dali sme návrh na odmietnutie celého projektu. Pani, e-, pán Eghut, Ďakujem. Najskôr sa chcem poďakovať eh, správodajcom na práci na tom, za prácu na tomto skvelom produkte. A treba povedať, že na európskom trhu existujú súkromné penzíne produkty a nie sú regulované. Takže to, čo my teraz robíme, je regulácia eh, dôchodkových produktov. A to najlepšie spočíva v tom, že tu vytvárame základný paneurópsky dôchodkový produkt, ktorý má také pravidlá, ktoré sú nastavené na ochranu spotrebiteľov. E, samozrejme, sú tam hedge fondy, vy môžete toto kritizovať, ale najdôležitejšie je, že tu máme zastropované poplatky. A teraz ja mám jednu otázku na komisiu. A síce, že aby tento strop vždy zostal na úrovni 1% všetkých nákladov. A to je veľmi dôležitý záväzok. A ešte niečo. Všetci vieme, že toto nie je náhrada základného dôchodkového poistenia, ale komisia musí úplne jasne hovoriť, že vo svojich budúcich škrtoch nebudú škrtať v prvom pilieri. V takomto e, prípade môže prvý pilier zostať a tretí pilier môže byť doplnený. Ďakujem za ENF, pán Zajstra, nech sa páči, máte jednu minútu. Voorzitter, dank Voorzitter, het Nederlands parlement... Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážený pán. Vážená pani predsednička, holandský parlament sa vyjadril proti PEP, e pretože toto bude zasahovať do, národných, do národného dôchodkového systému Holandska. Nazdávam sa, že v príslušných zmluvách sa uvádza, že komisia sa nemá miešať do fiškálnych otázok. A ja som položil Európskej komisii pred dvoma mesiacmi otázku v tomto smere a zatiaľ som nedostal odpoveď. Z akého dôvodu komisia tento návrh podporuje a prečo sa tu neaplikuje e, väčšina. Národné systémy sú e, jediné a Európska federácia dôchodcov sa nazdáva, že PEP poškodí a podkope národné systémy. A preto sa my v Holandsku nazdávame, že je lepšie neaplikovať tento systém, pretože e, my zasahujeme do zvrchovanosti členských štátov. Národné dôchodky sú dôležité na stabilitu v Európskej únii, a to nie je argument na vytvorenie podmienok v treťom pilieri. Sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi a toto nie je riešenie. My si myslíme, že je potrebné toto pripomenúť. Je to strata zvrchovanosti a preto budeme hlasovať proti tomuto návrhu. Veľmi pekne ďakujem.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 pani predsedajúca. Pánovi Pospišilovi, ďakujem veľmi pekne. Ja som jeden z poslancov, ktorý podporujú tento návrh. Chcem sa k nemu prihlásiť a povedať, že obavy kolegov, ktorí sa boja, že tento projekt by ohrozil národné systémy dôchodkového zabezpečenia, tak tu môžem jasne povedať, že je to doplnkový produkt, ktorý umožní občanom ďalšiu voľbu pri úvahách o tom, ako sa zabezpečiť v starobe a ak bude viacej súkromných bankových produktov pre dôchodkové zabezpečenie, tak je to podľa mňa len dobré. Tu vytvárame ďalšiu možnosť pre našich občanov, ako si šetriť na dôchodok. Vytvárame tu ďalší súkromný dôchodkový produkt v treťom pilieri a neohrozujeme národné existujúce dôchodkové systémy. Takže tie obavy, ktoré tu niektorí kolegovia hovoria, sú úplne nesprávne a nikto tu nehovorí o kodifikácii európskeho dôchodkového systému a o likvidácii národných e, špecifik. Ja vítam tento návrh a prekvapuje ma, že len štvrtina ľudí v strednom veku v Európe šetrí v rámci súkromných dôchodkových systémov. Je to veľmi nízke číslo, lebo do budúcnosti bude produktívna generácia potrebovať produkt mať taký, aby prežili, pretože štáty nebudú možné nebudú schopné zabezpečiť dôchodok priebežným systémom financovania. Teraz hovoríme o tom, ako posilniť vôľu ľudí v strednom veku, aby si šetrili na dôchodok a tento nástroj môže tomu pomôcť. Chcem povedať jednu vec a síce, že keby, aby bol tento nástroj ambicioznejší, tu vyčítam komisii a rade, že sa neboli schopní dohodnúť na bankovom a najmä daňovom zvýhodnení tohto produktu. Myslím si, že keby sme ho mali, tak by sme boli konkurencieschopnejší s ním e, voči národným produktom a bolo by to aj príťažlivejšie pre občanov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Arena, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o otázky spojené s dôchodkami, tak dnes v Európe, keď hovoríme o penziách, tak skôr E, hovoríme o prvom pilieri, to znamená, ako garantovať, aby každý mal na konci svojej kariéry e, dostatočné prostriedky na život. A teraz hovoríme o privátnom pilieri, o treťom dôchodkovom pilieri e, s percentami, ktoré vlastne táto penzia môže vyriešiť problémy, ktoré prináša prvý pilier, ale to je zlá dynamika odporúčania, ktoré boli sformulované v európskom semestri, hovorí sa, že Európska komisia navrhuje členským štátom znížiť výdavky na dôchodky v prvom pilieri a my vidíme, že logika je taká, že aby sa tieto prostriedky presunuli do tretieho piliera, do privátneho pilieru. Takže dnešná rozprava mi pripadá naozaj zvláštna, pretože našou prioritou by mal byť práve prvý pilier a potom ten pilier privátnych dôchodkov, tak ako sa navrhuje dnes, tam sú, dôchod, tam sú isté ťažkosti. Hlavnou ťažkosťou je, že e, je vlastne tá únosnosť je v členských štátoch a toto máme vlastne paneurópsky nástroj. A ďalej ešte s tým súvisí otázka daňových únikov, ktorá môže vzniknúť. To znamená, že my môžeme šetriť v jednej krajine a vyberať peniaze v druhej krajine a môžeme si pritom vybrať tú krajinu, ktorá je daňovo výhodnejšia. Takže mne sa zdá, že tento návrh e, nezodpovedá problematike penzií v Európe v súčasnosti a podporuje otázky daňových únikov a kapitalizácie a ja nebudem hlasovať za E, toto riešenie. Ďakujem. Vidí, nevidím tu pána Starbatyho, takže pán Selimovič, nech sa páči. 30. Thank you, Madam President, Commissioner. It's my pleasure to see that we... Ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že tejto snemovni sa podarí takto pomôcť Európanom dostať sa k celoeurópskemu dôchodkovému zabezpečeniu ako ukazuje tento spis, keď hovoríme o kapitáli, máme v najednotnom trhu ešte cestu pred sebou. Tento celoeurópsky súkromný dôchodkový produkt umožní ľahšie šetriť v osobnom dôchodkovom zabezpečení, pretože máme krajiny, kde takéto systémy ani neexistujú a môžete ho použiť, keď sa presťahujete do inej krajiny bez problémov. Je to veľká dobrá správa pre občanov. Nie je to povinné, je to tretí pilier, dobrovoľné, nič to nenahrádza, len to doplňa a pomôžeme spotrebiteľom aj poskytovateľom. Takže ja tu nevidím problém. Ja viem, že je tu určite odpor aj finančných inštitúcií a niektorých krajín voči tomuto, ale pre mňa je to dobrý dôkaz toho, že je to dobré pre hospodárskú súťaž a má dobrý dopad pred občanov. A čo tu vidíme? Vidíme, že to prinesie možnosti občanom, ktorí nemôžu dostať slušné penzie, aby sa k ním dostali, keď to bude prúžnejšie, prenositeľnejšie, jednoduché, pochopiteľné a celkom iste lacnejšie pre väčšinu európskych krajín, ako aj ich občanov. O tom je predsa jednotný trh a to by mal dosahovať. Máme byť na to hrdí. Ďakujem. Teraz pani López Bermecho. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vytvorili ste tu takýto mýtus a hovorili ste o neudržateľnosti štátnych dôchodkov. Vytvorili ste takýto mýtus a vytvárate nový pilier špekulácií v Európe. Finančný produkt, ktorý nikdy nebude zárukou pre občanov, produkt, ktorý má len daňové výhody pre najbohatších a pre banky. A tie drobné úspory vlastne európskych pracujúcich prejdú na finančné trhy. Vy chcete rozšíriť jednotný kapitálový trh e, vďaka obrovským penzijným fondom, ktoré môžu zaintervenovať e, na globálnych finančných trhoch a vlastne štáty by mali brániť svojich občanov a vy tento princíp nechránite, vy podporujete vysokorizikové privátne systémy, ktoré nedávajú žiadnu kapitálovú garanciu v, reálnych, v reálnom zmysle slova. Jedinou cestou je posilniť verejný systém penzí, pretože to je jediný mechanizmus boja proti chudobe. Ďakujem. Dankeschön, Herr Giegold. Eine Minute. Milé kolegyne a kolegovia, mám, počul som tu veľa popletených argumentov proti tomuto dôchodkovému produktu. Ale je úplne jasné, že zákonný dôchodok je pilierom zabezpečenia v starobe a z dobrých dôvodov e, nie je, by nemal byť žiaden, žiadna výhoda v súkromnom poistení, pretože E, pomoc sa má zamerať na zákonnú penziu. Potom tu máme ešte veľkú časť, e, ktorá vyciciava súkromnou formou dôchodkové zabezpečenie. A tu máme teraz stanovené hranice tomuto. Je to e, záruka pre pracovníkov malo, pri, skupiny a ja vôbec nechápem, čo máme mať proti tomu. Takto zabránime, vytvoríme jasné pravidla, zabránime rôznym únikom. Keď si niekto zarobil na penziu a presťahuje sa do inej krajiny, to nie je daňový únik predsa, ale sloboda hľadania si bydliska. Tu všetko dávate halabala, aby ste tento produkt zničili. Pán Gigold, pani Arena, modrá karta, máte, súhlasíte s ňou, nech sa páči. Ďakujem, pán Gigold. Keď hovoríte malí ľudia, drobní ľudia, o kom hovoríte? pretože keď zarábate 1200 eur za mesiac, myslíte si, že vám zostávajú peniaze e, na to, aby ste si platili dva penzijné fondy? Nie, určite nie. A my sme povedali, že v tomto procese E, penzia, keď ide na kapitalizáciu, tak tá bola, tu treba vyberať v tej krajine, kde ste ju odvádzali a to tam nie je ošetrené. To znamená, že keď vy, e, vy ide, keď vy začnete poberať prostriedky, tak ich začnete poberať v krajine, ktorá je najvýhodnejšia a váš argument je argumentom bohatých a ja to nemôžem akceptovať. Bolo to nahlas zakričané, ale je to takto. Najprv malí ľudia začínajú skôr ako pri e, 1020 eur. Máme mnoho pracovníkov, ktorí troška šporie, sporia, prečo by mali platiť veľké poplatky. Vďaka tomuto nariadeniu poplatky klesnú. A to je dobre. A to, čo vy hovoríte, je spôsob na, e, dôchodkového nacionalizmu. To znamená, že ak v jednej krajine ste platili na dôchodok, tak by ste tam mali aj zostať a ten tam požívať. To je v poriadku, podľa mňa, ak Francúz chce žiť v dôch, na dôchodku v Španielsku. A je to v poriadku, ak tam majú iné systémy, to je iné. To, tak sú iné, ale to je sloboda v Európe. Ďalší rečník, prosím. Ďakujem. Európska únia má rešpektovať občanov a ich tvrdú prácu, takže to, čo chceme, je posilniť univerzálne štátne dôchodkové systémy a vy tu presadzujete len investične orientovaný produkt, ktorý bude povinný pre členské štáty a budú nám daňové úlovy, ale zásady udržateľnosti sú takéto minimálne záruky, dôchodku, povinné poistenie, stále proporčné príspevky, definované dávky a vytváranie rezerv ako aj dlhodobé šetrenie. To je jediný spôsob, ako môže byť udržateľný štátny dôchodkový systém a potom je na každom občanovi, aby sa rozhodol, či chce súkromný doplnkový dôchodok, avšak štát musí vytvoriť regulačný rámec so správnymi pravidlami, aby sme nemali nekalú hospodárskú súťaž, ktorá škodí štátnemu dôchodkovému zabezpečeniu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Benito. Grazie Presidente, il voto di oggi... Eh, ďakujem, pani eh, predsedajúca. Ďakujem. Pokiaľ ide o šetrenie do tretieho piliera, tak to je komplementárny dôchodok k verejnému dôchodku. A to je veľmi dôležitá vec. per incanalare risparmio privato. EPP e chce dať možnosť, aby sa eh, privátne E, úspory využívali, kapitalizovali v, na kapitálovom trhu. Pokiaľ ide o sociálny fond, tak tá tam zohráva veľmi dôležitú úlohu. Je potrebné bojovať proti narastajúcim rozdielom pri výške dôchodkov, ale e, treba si uvedomiť, že my musíme garantovať kvalitné dôchodky, ktoré by boli konkurenčné a je dobré, že nakoniec budeme vybavení európskym nástrojom, ktorý bude ošetrovať pracujúcich, ktorí pracujú mimo svojej krajiny pôvodu. To im umožní mať jednotný doplnkový dôchodkový systém sporenia namiesto tých rôznych dôchodkových sporení a zároveň by som chcel kritizovať tento text, pretože tam chýba adekvátny rámec na profesionálnej úrovni a treba skutočne, aby toto fungovalo dobre, tak treba urobiť náležité modifikácie. Ďakujem. Pani Nachtigal, jedna minúta. Ďakujem mňa zvolili Holandiania a chceli sme posilniť vnútorný trh a priniesť Rotterdamskú metodiku do Bruselu. My sme vybudovali Európu, aby sme sa navzájom chránili a jeden z holandských výdobytkov je to, e, je náš dôchodkový systém. Je to obrovský balík viac ako 350 miliard eur. Tam nasporili tisícky milióny Holandianov na starobu. Viac ako polovica európskeho dôchodkového majetku je nasporená práve Holandianmi, ktorí tvrdo pracujú a pozerajú do budúcnosti. Ja som proti novému európskemu dôchodkovému produktu. Pre, pretože to má vplyv aj na naše dôchodky. Pre je to všetko jasné tí, ktorí majú čo povedať o našich dôchodkoch, sme my, Holandiania, a nie iní. Ďakujem. Teraz pán Urban Krespo. Ďakujem, vážená pani predsednička. Už e, penzisti už majú dosť počúvania európskych rečí, že e, národné penzijné systémy nie sú udržateľné. A títo ľudia pracovali a odvádzali prostriedky celý život, aby mali dôstojnú starobu. A my sme povinní garantovať ich dôchodky. To nie je otázka ziskov, to je otázka práva. Dámy a páni, e, penzisti nepotrebujú, aby sa s ich penziami hrali e, v kasíne, lebo, lebo vlastne používanie ich úspor na kapitálovom trhu vedie iba e, k obchodovaniu. Oni potrebujú, aby Európa garantovala verejné penzijné systémy a e, treba e, zastaviť privatizáciu dôchodkov. A my podporujeme všetkých penzistov, ktorí bojujú, ktorí pracujú, ktorí demonstrujú, ktorí bránia práva všetkých, nie svoje práva. A my e, musíme brániť verejné penzie. Pani Miranda, nech sa páči. Tento týždeň európsky poslanci a poslankyne sa rozhodli, E, že, penz, penz, že aby, a v španielskom štáte vlastne boli penzisti vyzvaní, aby hlasovali proti e, tomuto rozhodnutiu. Ja budem hlasovať proti. Dôstojné e, dôchodky pre ľudí, ktorí majú dôchodok vo výške 400, 500 alebo 700 eur, tak to sú veľmi chudobné dôchodky a vlastne ľuďom, ktorí majú nízke platy, bude veľmi ťažké pristúpiť a mať možnosť platiť si odvody na tento dôchodok. A to je opäť ďalšia pasca, pretože po rôznych eh, daniach, rozhodnutiach trojky, daňových poplatkoch a znižovaní dôchodkov v Španielsku, ktoré presadzovala ľudová strana, naši penzisti majú už svoje práva značne obmedzené a e, my nemáme veľké penzie, takže tento produkt e, umožní len tým bohatým, aby mali väčší dôchodok. Ja si myslím, že my by sme sa mali venovať iným sociálnym e, politikám, ktoré by viedli k nárastu zamestnanosti, aby sme takýmto spôsobom podporili penzistov a nie e, takýmto dôchodkom pre bohatých. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Únia kapitálových trhov začala v tomto volebnom období. Komisia prišla s 13 návrhmi, z toho 10 E, e, e, bolo snad prijatých ako PEP, ale ako aj PEP, aj otázka, či to prispieje kapitálovej únii. Ja viem, že parlament tvrdo pracoval na zlepšení návrhov, ale vzniká tu otázka, že čo je celoeurópske na tomto produkte, keď je dohľad nad ním vnútroštátny a ako ďaleko môže prispieť dobrovoľný produkt na vybudovanie dôchodkového systému v krajinách, ktoré ho nemajú a prečo by sme mali mať záujem o dôchodkový produkt, keď je dôchodok nízky. To nepomôže krajinám šetriť. V Holandsku hovoríme, že ak to nepali, neboli to, ale zdá sa mi to, že to je troška cynické pre európsky dôchodkový systém a preto my budeme hlasovať proti. Ďakujem. A teraz spontánna rozprava. Sú tu traja záujemci. Najprv pán Mariňo. Vážená pani predsednička, ďakujem. Ja by som hneď na začiatku chcel zdôrazniť, že po všetkom, čo tu odznelo, budem hlasovať za tento návrh, pretože chápem, že ona nebude konkurovať národným systémom, ale otvorí dvere tým ľuďom, ktorí si šetrili, tak aby mali e, nový doplnkový systém k dôchodku, nie konkurenčný národným systémom, ale doplnkový systém a dokonca to ani nespochybňuje národné systémy, ktoré naďalej budú fungovať e, na univerzálnej e, a, teda po, a povinnej úrovni. E, a každý, kto si teraz nejakým spôsobom šetrí a investuje často aj do zlých investícií, do zlých produktov a teraz budú môcť investovať trochu lepšie do svojej budúcnosti. Takže ja si myslím, že toto je dobrý návrh a je práve e, určený na doplnkovosť a nie ako konkurent národným dôchodkovým systémom. Pani Kajtan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 opatrenia takto si zahrávajú s pracovníkmi, aby sme získali peniaze na dôchodky a plnenie pracovníkmi sa nedá preniesť krajiny do krajiny. Ja by som si želala, aby sme sa my zaviazali k tomu, že zabezpečíme štátne dôchodky a budeme hlasovať proti. A teraz pani Rodríguez, nech sa páči. Prezidenta. Vážená pani predsednička, Mikro? A. Gracias. Nemá mikrofón, ďakujem vážená pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Tento paneurópsky e, produkt individuálnych dôchodkov mi prípada ako urážka pracujúcej triedy, urážka mladých ľudí, ktorí nemajú stálu prácu, urážka žien, urážka toľkých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie. Nazdávam sa, že aby sme mohli skutočne garantovať verejné penzijné systémy a dôstojné penzie, my musíme hlasovať nie tomuto e, produktu individuálnych penzií a mali by sme začať pracovať na takých opatreniach a na takom nariadení, ktoré skutočne pomôže členským štátom posilniť verejné systémy penzijného sporenia tak, aby mali všetci nárok na dôstojný dôchodok. E, naša budúcnosť a naša dôstojnosť na staroba nemôže závisiť od našej súčasnej kapacity. Takisto e, tu chýba akákoľvek etika, keď verejné prostriedky chceme e, vlastne e, e, používať na iné účely. To znamená, že sa verejné peniaze prelievajú do obchodov, ktoré budú tieto e, produkty predávať. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám slovo pánovi komisárovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pani poslankyne, pani poslanci za túto troška emocionálnu debatu o tejto dôležitej téme. V prvom rade chcem povedať, že to najdôležitejšie pre každého je, že naše verejné systémy dôchodkového zabezpečenia sú robustné a dokážu plniť to, čo majú plniť Takže v mnohých členských štátoch, asi v každých, musíme venovať pozornosť reforme verejné, systém, verejným systémom dôchodkového zabezpečenia, aby boli silné dokonca aj v tej dobe, keď počet starnúcich občanov výrazne rastie v našich spoločnostiach. Musíme spraviť všetko preto, aby sme posilnili verejné systémy dôchodkového zabezpečenia ale tento konkrétny produkt PEP e nemá nič spoločné s verejným systémom, nenahrádza verejný systém. Je to len zvýšenie možností, ktoré majú ľudia k dispozícii v mnohých z našich členských štátoch, keď si pozriete študijné pobyty, tak ľudia, ktorí majú dočasné zamestnanie, nie stále zamestnanie po 10 ročia, ale na dobu určitú, niekedy majú pritom aj nízke platy a radi by si doplnili svoje verejné dôchodkové zabezpečenie súkromným dôchodkovým produktom a to, čo robíme teraz, je, čo zvyšujeme počet možností. Vytvárame nariadenia a pravidlá pre existujúce európske dôchodkové produkty. To je nesprávne? Myslím si, že nie. To je pozitívne pretože to môže viesť k väčšej hospodárskej súťaži medzi poskytovateľmi a k tvorbe bezpečnejších, kvalitnejších, lacnejších výrobkov pre konečných spotrebiteľov. Takže ja som videl, že táto téma sa dá veľmi ľahko využiť na e, dezinformovanie, na šírenie správ, akože privatizujeme verejné systémy dôchodkového zabezpečenia. Každý mal vedieť, že to nie je pravda. Dokonca aj jedlo sa predáva v súkromných e, firmách ja viem, že sú rôzne ideológie a priority, ale myslím si, že nikto tom, tejto snemovni by nechcel šeriť, šíriť tieto informácie našim voličom, lebo je to nezodpovedné a je lepšie vysvetliť, čo tento návrh a tento produkt naozaj robí a súčasne odovzdať posolstvo, že musíme byť zodpovední a zabezpečiť, že naše verejné systémy dôchodkového zabezpečenia budú v dobrej kondícii, keď bude menej ľudí v produktívnom veku a viac ľudí vo dôchodkovom veku a poberať verejné dôchodky. Ďakujem, pán komisár. Teraz pani spravodajkyňa. You, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcela poďakovať tým kolegyňam a kolegom, ktorí sa vyjadrili, podporili tento návrh. Takisto chcem poďakovať tieňovým spravodajcom a predsedníctvom, osobitne rakúskému, ktoré prispeli k tejto práci a tiež komisii. Ale tiež chcem povedať tým kolegyňam a kolegom, ktorí sa vyjadrali veľmi negatívne a budú hlasovať proti tomuto návrhu. Žiaľ, väčšina z nich už e, opustila sálu, pretože zjavne nechce počúvať argumenty, ale ja som si v tejto e, diskusii vypočula mnoho falošných správ, ako povedala komisia. Napríklad, ak hovoríte, že e, budete hlasovať proti, tak tým zabránite v tom, aby tieto osobné dôchodkové produkty sa nedostali na trh. To nie je pravda, e, pretože tým pomáhate tým, tým kaubojom na trhu, pretože oni na trhu sú a e, ako kolegyňa správne povedala, toto rozhodnutie je jediný spôsob, ako ich regulovať. Po druhé, ak budete e, hlasovať za, že oslabíme nejaký dôchodkový systém, to je absolútna hlúposť. To je to je nezmysel, pretože to sú e, úplne odlišné systémy a tí, ktorí budete hlasovať proti, viete, čo by ste mali robiť e, na miesto hlasovania proti? Navrhnúť dobré, dobrú reguláciu s ochranou spotrebiteľov, hovoriť s vašimi vládami a povedať im, že majú reformovať a posilniť verejné dôchodkové systémy, pretože to absolútne nesúvisí s PEP e a pokiaľ tie verejné systémy sú slabé, tak to preto, lebo národné vlády nerobia dosť. A záverom, mojim holandským kolegom, a tu prejdem do holandštiny, dnes sme si e, odrezali kúsok toho chleba a to, čo v Európe voláme dôchodky, e, tak e, to v podstate len znamená, že Holandsko, ale teda, že Holandsko príde o nejaký kúsok svojej časti, ale to nie je pravda. Kolegyne z PVA, PVD, PVD, to je absolútna hlúposť, že by Európa chcela si odhriznúť z toho nášho holandského chleba. Je to je to absolútne nezmysel. A záverom som ešte počula, že ak budeme eh, hlasovať za PEP, tak to dôjde k daňovým únikom. Prepačte, ale nariadenie PEP ne, nemá absolútne nič dočinenia s daňovými politikami. Pani Arena, ktorá sa teraz vrátila, eh, nie nejakým spôsobom sa nemení daňová politika. Je to absolútny nezmysel. Prečítajte si to nariadenie. Nariadenie hovorí o tom, že budeme stanovovať štandardy ochrany spotrebiteľov pre produkty, ktoré sú na trhu. Toto sa deje, preto sme to privítali, preto by sme to mali privítať. E, jednoducho, e, toto nebolo vždy e, jasné v rokovaniach, okrem pána Gualtieriho SAD by to malo podporiť. Ďakujem. Äh, Ďakujem vám. Ja mám pocit, že sa tu akýmsi spôsobom otvára nejaký boj a e, Týmto rozpravu končím. Hlasovať o tejto veci budeme dnes po obede. Ďalším bodom na našom programe je správa pána Davida Kasi, Kasa. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb, ktoré sa starajú o deti. E, najprv, pán Kasa, máte 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, my sme len pár krokov od dohody v pléne. Ja som stále presvedčený, že táto smernica bude viesť k priamým e, investíciám v celej Európe. Verím tomu, že to, čo tu prezentujeme, tak e, je vyvážený právny akt, ktorý zavádza minimálnu reguláciu, dáva práva a prístup mužom aj ženám rodičovskej dovolenke, opatrovateľskej dovolenke a takisto umožňuje flexibilné pracovné dohody. Táto smernica pomerne solidne zavádza 10-dňovú dovolenku pre otcov, 2 mesiace platené dovolenky pre rodičov, 5 dní e, dovolenky pre opatrovateľov, e, právo na dovolenku pre všetkých zamestnancov a právo požiadať flexibilný pracovný čas. Toto je cieľom tejto smernice, ktorý však e, je širší než len rozšírenie práv rodičov a potrovateľov, pretože má viesť k vyššej rodovej rovnosti tak, aby zodpovednosti medzi rodičov mohli byť lepšie rozdelené. Počas rokovaní som neustále trval na tom, aby sme vylúčili alebo aby sme redukovali e, rodovú nerovnosť a a rozdiely v zamestnávaní a môjim cieľom v rokovaniach bolo dosiahnuť tento cieľ tak, aby Prospech e, z týchto úprav mali nielen zamestnanci, ale aj zamestnávateľia. Štúdie ukazujú, že tradične sa práve žena um, stará o výchovu detí viac, teda znáša väčšiu zodpovednosť a to sa týka tak rodičov ako aj opatrovateľov. A znamená to, že musí prestať pracovať a to vedie k prehlbovaniu rodových nerovností v platoch, e, dôchodkoch a samozrejme to spôsobuje aj istý sexizmus. Čiže bolo by jednoduchšie, keby si rodičia e, výchovu detí rozdelili spravodlivejšie, respektíve ju e, preniesli aj na rodinných príslušníkov. Takže zapojiť do výchovy detí v prvých rokoch života aj iných rodinných príslušníkov než ženy, to je jedným z cieľom. A zároveň je cieľom tejto úpravy dať rodičom možnosť s deťmi tráviť e, čas a ženám priestor e, sa uplatniť na pracovisku. Tiež chceme motivovať otcov, aby sa angažovali vo výchove svojich detí a preto chceme poskytnúť príslušné nástroje na to, aby e, tieto dva cieľe boli splnené. V dnešnej spoločnosti tiež musíme uznať význam opatrovateľov v každej rodine, pretože starať sa o niekoho znamená veľký záväzok, ktorý je fyzický, ale aj mentálny. A ja myslím, že musíme prikladať týmto opatrovateľom väčšiu, väčší význam a súvisiacu podporu. A dúfam, že tento návrh prospeje všetkým členom rodiny, ktorí sa starajú o staršiu generáciu alebo iných eh, rodinných príslušníkov. Aj títo majú právo na dovolenku. A túto realitu sme sa snažili riešiť a zapracovali sme ju do tohto zákona, ktorý máme dnes pred sebou, ktorým sa snažíme vytvoriť eh, Ehm, Európu, kde deti osobitne, chlapci budú vyrastať tak, aby ehm, sa rodičia o nich starali rovnou časťou, rovným dielom. A chcel by som uzavrieť toto svoje vystúpenie tým, že by som vás poprosil, aby ste podporili tento zákon, pretože je vyrovnaný, je dobrý pre mužov, je dobrý pre ženy, je dobrý pre rodiny a je dobrý pre ekonomiku. Je to veľmi dôležitý krok pre Európu, ktorá týmto bude viac sociálna. Ďakujem. a ďakujem, že ste, si, že ste dodržali aj rečnícky čas. A teraz za výbor FAM pani Kozlovská Rajevič, dve minúty. Pani prevodničonca, pani komisár, šanovní. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, dámy a páni, menom výboru e, pre práva žien FAM by som chcela vyjadriť svoju spokojnosť e, s tým, že táto téma sa dotiahla do konca. Je to veľmi dôležitý projekt a ja by som chcela poďakovať pánovi Kasovi za to, že túto tému riadil a prevedol rokovania. Ja tiež chcem poďakovať rôznym organizáciám, ktoré prispeli veľmi konštruktívnym spôsobom k tomuto projektu. Túto správu sme skúmali aj v našom výbore pre práva žien, pretože záujem rodovej rovnováhy e, respektíve existencia rodovej nerovnováhy spôsobuje, že ženy sa nachádzajú v ťažšej pozícii. Často, ak deti sú choré, zostávajú doma z práce a e, platia za to príliš vysokú cenu. Takže tu dávame šancu, aby ženy e, aby obe e, pohľavia, alebo teda oba rody sa obetovali rovnako pre rodinu a aby ženy tým pádom nemuseli pocitovať výpadok v príjmoch zamestnávateľa E, pociťujú, že ženy sú e, v súčasnosti menej, menej, menej e, disponibilné pre prácu, tak ich menej zamestnávajú, to je určitá psychológia. My by sme týmto touto legislatívou chceli podporiť určitý flexibilnejší prístup zamestnávaní a lepšiu distribúciu úloh medzi rodičov v rodine. Zároveň posilnenie úlohy mužov a žien povedie k tomu, že muži, ehm, od mužov sa bude priamo vyžadovať, aby ehm, vykonávali viac úloh v rodine, čo rodinu môže zbližovať a ehm, najdôležitejším elementom je, sú minimálne dva mesiace rodičovskej dovolenky a otcovskej dovolenky. Toto je návrh, ktorý záverom je dobrý pre všetkých zainteresovaných. Preto by som sa chcela obrátiť na všetky politické skupiny, s apelom, aby tento návrh podporili. Postavme sa e, k rodičom, k deťom, k rodinám a podporme ich. Ďakujem veľmi pekne a teraz menom komisie pani Tyson máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážená, vážený pán spravodajca, poslankyne a poslanci. Chcela by som poďakovať e, Európskemu parlamentu, gestorskému aj ostatným výborom a osobitne spravodajcovi pánovi Kazovi a pani spoluspravodajkyni Kozlovskej a pochopiteľne aj tieňovým spravodajcom za ich tvrdú, odhodlanú prácu na tejto smernici. Naozaj ste urobili maximum, aby ste dospeli k dohode o tejto veľmi dôležitej téme. Dosiahnutie dohody by nebolo možné bez e, dobrej vôle a spolupráce zo strany parlamentu, rady a samozrejme bez vášho odhodlania hľadať pozitívny výsledok v rokovaniach. Toto všetko bolo absolútne nevyhnutné pre úspech tejto smernice. Toto smernicou sa snažíme zvýšiť účasť žien na trhu práce a zároveň zabezpečiť, že budú mať e, možnosť vyvážiť svoju profesionálnu kariéru s rodinným životom. Takisto dávame, dávame mužom reálnu šancu byť so svojimi deťmi, pretože v tejto chvíli muži a ženy si musia ešte stále e, voliť medzi kariérou a rodinou, ako vieme osobitne v prípade žien to zvyčajne nedopadá veľmi dobre. Ukazujú nám to štatistiky pracovného trhu. Ženy majú zamestnanosť o 11, o, o, zhruba 11% nižšiu ako muži a to znamená, že je tu aj um, následná medzera e, v odmeňovaní medzi rodmi e, vo výške 16 e, a v dôchodkoch 36 da, vážené, poslan, vážené poslankyne a poslanci, sú tu takí, ktorí hovoria, že tento návrh by zaviedol pravidlá, ktoré by mohli obmedziť osobné rozhodnutia členov rodiny. Ja by som tu chcela vyjadriť nesúhlas a tvrdiť skôr opak. Táto smernica sa snaží dať viac príležitostí a stimulov a voľby našim občanom, aby si mohli eh, definovať svoju vlastnú rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom a dať eh, najmä ženám možnosť sa <coughs> tiež individuálne rozhodovať. Vďaka tejto smernici otcovia aj matky dostanú eh, štvormesačnú rodičovskú dovolenku, ale dva z týchto mesiacov budú neprenosné a budú platené adekvátnou úrovňou, ktorú stanovia členské štáty. Komisia bola ambicioznejšia, ale myslím, že sme našli celkom spravodlivý kompromis v trialógu. <clears throat> Okrem toho, otcovia budú mať nárok na 10 dní otcovskej dovolenky, hradenej vo, výšky, vo výške um, vo výške nemocenskej a um, záverom táto smernica tiež bude reagovať na jednu z najväčších víziev našich spoločností v súčasnosti starnutia populácie. Tým, že zavedieme 5-dennú e, dovolenku pre opetrovateľov sa budú opatrovateľia môcť lepšie starať o svojich e, rodinných príslušníkov, čo poprvýkrát v Európskej smernici E, sa deje, teda, že zavádzame myšlienku takéto opatrovateľské dovolenky. Takže vážené poslankyne a poslanci, ja som skutočne presvedčená o tom, že táto smernica prináša konkrétne zlepšenie pre rodiny, aj pre pracovný život našich občanov, transformuje princípy Európskeho piliera sociálnych práv do reálu a posúva nás o krôčik vpred v implementácii e, udržateľných cieľov a cieľov udržateľného rozvoja OSN. Takže vám chcem veľmi pekne poďakovať za vašu náročnú prácu. Ďakujem vám, pani komisárka. Teraz sa dostávame k rečníkom a rečničkám v mene jednotlivých politických frakcií. V prvom rade, v prvom rade za EPP dostane slovo pani Morán Šartie na dve minúty. Merci, madame. Ďakujem, vážená pani predsednička. Moje prvé slova budú adresované komisárke Marian Tajzen. Pani komisárka, ja vás veľmi obdivujem, čo ste dokázali týmto textom. Je to mimoriadne moderný text a vy ste boli odvážna, mali ste odvahu vložiť do tohto textu a prostredníctvom tohto textu rovnováhu medzi rodinným a, a pracovným životom. A toto ste nastolili, lebo to vlastne e, poukazuje na nerovnováhu, na starobilú nerovnováhu, kde záťaž výchovy detí a domácnosti spočíva iba na žene a to ju obmedzuje na, v kariére a to ju obmedzuje aj na pracovnom trhu. A týmto textom chcete dať rovnováhu do tejto e, nespravodlivosti, e, po po čom túžia toľké ženy. Ja vám chcem za to poďakovať. Chcem sa poďakovať aj Davidovi Kasovi, nášmu spravodajcovi, ktorý tu preukázal e, svoje presvedčenie a e, všetkým európskym poslancom, pretože my môžeme mať dobrý text, môžeme mať dobrú prácu spravodajcu a tieňových spravodajcov, ale ak práca nie je ukončená trialógmi, ktoré sú efektívne, tak to nič neznamená. Takže ja sa vám chcem všetkým poďakovať. To je nová tehla do sociálnej Európy, ktorú máme dnes ráno na stole a ktorú treba podporiť. Je to nová tehla, ktorá zmení pracovný trh, ktorá zmení e, koncept e, rodiny a rovnosť medzi mužmi a ženami. Mení sa pracovný trh, pretože my naozaj my vychádzame z tejto e, záťaže, ktorá spočíva jedine na ženách my chceme dosiahnuť rovnosť platov, rovnosť kariér pre ženy. Ďakujem vám, pani spravo, pán spravodajca, pani predsednička, komisárka, všetci. Ďakujem za SAD, teraz pani Arena, 2 minúty 30. Euh, Áno, ja súhlasím s pani Moren Chartier, pokiaľ ide o poďakovanie e, komisárke aj spravodajcovi. E, je pravdou, že žijeme v 21. storočí, ale Máme tu diskrimináciu žien, tých žien, ktoré sú diskriminované v práci, v ich kariére a v platoch. A dôvod? Jednoducho preto, že my môžeme byť matkami Jediným dôvodom tejto diskriminácie je naša kapacita, že sme matkami a že e, máme deti, rodíme deti. A to nie je len skutočnosť, že máme deti, a to nám niekedy diskriminuje, keď chceme mať kariéru, že vlastne sa musíme vzdať deti. A lebo deti ohrozujú zamestnanosť a kariéru 9 mesiacov tehotenstva dnes vedie k zníženému zamestnaniu žien, vedie k 16-percentnému e, rozdielu v platoch a 30-percentnému rozdielu v penziách. Rozumiete tomu? 9 mesiacov v živote ste v takejto situácii. A my tu chceme dnes navrhnúť potenciálne riešenie, ktoré by e, pristupovalo rovnako k mužom a k ženám. Samozrejme, ja viem, že tým ne to nevyriešime iba jednou smernicou. 10 dní otcovskej dovolenky nezodpovedá materskej dovolenke. Rodičovská dovolenka dve mesiace je krok vpred, ale my môžeme ísť ešte ďalej, pokiaľ ide o platy a myslím si, že môžeme situáciu ešte vyhodnocovať. Takže táto nová smernica, toto nové e, právo musíme vyhodnotiť. Chcem sa poďakovať pani komisárke za tento krok vpred. A my musíme ešte overiť, ako bude táto smernica implementovaná v jedných e, členských krajinách. A každý členský štát, ktorý je oveľa štedrejší a chce ísť ďalej, tak samozrejme ho budeme podporovať. Ale my tu máme prácu tu v parlamente, aby sme bdeli nad tým, že e, aby táto smernica išla správnym smerom proti všetkej diskriminácii žien na pracovnom trhu. Ďakujem. E A teraz za EKR e pani Žitňanská radom 30. Pekne, vážené kolegyne, kolegovia

Návrh je v súlade s ambíciami komisie, ale nám sa podarilo dosiahnuť vyššiu úroveň potom, ale po rokovaniach s radou text stratil svoj potenciál. Mne by sa lepšie páčili silnejšie ustanovenia o otcovskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, o náhradách finančných, pretože vidíme, že okolo 85 platov pracovníkov je pohnutkou pre mužov využiť svoju otcovskú dovolenku. Ak dostanú menej, tak to bremeno bude stále zostávať na ženách. Konečné rokovania medzi dvome spoluzákonodarcami nedosiahli dohodu v tomto aspekte. Priveľa zostalo v rukách členských štátoch a znamená to malú zmenu v súčas- súčasnou situáciou. Je to krok vpred, ale malý krok. Novinkou je, tejto smernice na európskej úrovni je ale vec, kde boli politici opatrní pri prístupe pokiaľ ide o starostlivosť o chorého či staršieho rodinného príslušníka, sú to ženy, ktoré sa o nich starajú na úkor kariéry finančnej nezávislosti, dôchodku a podobne. To potvrdzujú prieskumy. Má to dopad aj na spoločenský život, ale je tu krok vpred v tomto predpise, i keď to nie je revolúcia. Predsa len aspoň teraz hovoríme o platenej dovolenke na európskej úrovni o dvoch mesiacov neprenositeľnej dovolenke rodičovskej, ako aj o dvoch dňoch starostlivosti o chorého. Občania môžu žiadať pružné pracovné podmienky, aby zladili svoje rodinné potreby s prácou. Ja dúfam, že to e, zlepší ich život v budúcnosti. A teraz pani González Peňa Zague. Ďakujem, pani predsednička. Materské dovolenky a otcovské dovolenky v rovnakej dĺžke trvania, ktoré sú neprenosné a 100% plat. To je naša pozícia. A predbežná dohoda je veľmi vzdialená od nášho cieľa. My sme predložili viacero pozmenujúcich návrhov, napríklad transferovateľnosť, to je nevyhnutná podmienka rovnosti pri starostlivosti aj na pracovnom trhu. Vysoké platy 100% e, alebo 80% je nevyhnutné na to, aby um, nedošlo k, chudobneniu, k schudobneniu rodičov, matiek a otcov. A e, táto otcovská dovolenka platená by mala byť povinná, lebo aj niekto sa musí starať o matku. Táto e, smernica stanovuje minimálne štandardy a my ich považujeme za pozitívne, lebo zlepší e, život niektorých občanov a občaniek, ale bolo by dobre, keby sme zašli oveľa ďalej pri budovaní sociálnej Európy, ktorá bojuje za rovnosť. Avšak ja dúfam, že v budúcom volebnom období k tomu, tomu tak bude, že to zrevidujeme a urobíme ďalšie pevné kroky vpred. Ďakujem. Nám der Grünen Eva Fraktion. Teraz sa zelených eh, Urtasun. Vážená pani predsednička, tento e, text nám nechá takú kyslú chuť na ústach, lebo sme veľmi ďaleko od toho, čo chceme 100% e, platené materské otcovské dovolenky. Ale napriek tomu to bude mať reálny dopad na život mnohých občanov. 5 krajín to zavedie poprvýkrát otcovskú dovolenku a bude to dlhšie ako dnes. Rovnako e, je tu štvormesačná rodičovská dovolenka, dva mesiace a potom ešte možnosť predlžiť predlžiť o dva mesiace. Samozrejme, že e, platená otcovsk- rodičovská dovolenka určite pôjde pod 80%, čo by bolo e, odporúčateľným minimum a nie je tu žiadna minimálna referencia na platy pri predlžení. E, táto správa je teda z tohto pohľadu trochu e, taká nedostatočná a chcem tu teraz povedať spravodajcovi aj komisárke, že je tu ambícia, ale rade chcem povedať, že vždy, keď príjme nejaké opatrenia pre európsky sociálny pilier, nemôžeme tu počúvať, že čo to každú krajinu bude stáť. My potrebujeme jednoducho ambície do budúcnosti a dúfam, že v budúcom e, mandáte sa to podarí. Ďakujem. A teraz pán Begin za e FDD. Ďakujem. A pokiaľ ide o rodinu, tak všetci súhlasíme s následovným. Najväčšou výzvou pre Európy nie je boj proti terorizmu, ale vychovávať e, mladých ľudí a rodiny pre budúcnosť. Grafy nám ukazujú, že do roku 2050 dôjde k drastickej redukcii európskeho obyvateľstva a my musíme skutočne príjmať e, efektívne opatrenia, aby sme túto tendenciu zvrátili mladým ľuďom musíme dať takúto možnosť, že ten, táto smernica bude mať konkrétny dopad na život miliónov občanov a mladým ľuďom, mladým ženám pomôže e, mať lepšie podmienky a zosúľadiť lepšie rodinný a pracovný život. E, ocovská dovolenka, e, už za tú sa tu bojuje už viac ako 10 rokov, tak aby tu bolo aj e, priateľný finančné ohodnotenie a neprenosné e, dvojmesačné rodičovské dovolenky skutočne posilňa rodičov ako partnerov, nebude všetko iba na matke. Preto je potrebné, aby sme reagovali na požiadavky rodiny pokiaľ ide o členov rodiny, ktorí sú závislí alebo chorí, e, ale my musíme aj týchto podporovať, musíme podporovať aj malé, mikro a drobné podniky, musíme podporovať aj špecializovaných aktérov, ktorí umožňujú zosúľadiť aktívny život so starostlivosťou o deti a o starých ľudí. Nie všetky naše pozmejúce návrhy boli prijaté, ale e, znenie smernice je uspokojivé, pretože to môže zlepšiť k lepšiemu život miliónov občanov a takisto zvrátiť demografický vývoj na našom kontinente. A preto ja vás vyzývam, aby ste hlasovali za túto smernicu, lebo to je príspevok pre budúcnosť Európy. Teraz pani Melin. Ďakujem, pani predsednička. Táto téma je určená pre pracujúcich nie v profesionálnom živote, ale v privátnom živote. A to sa, a vlastne Európska únia sa mieša do toho, do čoho sa nemá miešať. To znamená, že Európska únia sa mieša do rodinného života všetkých občanov, do rodenia detí, výchovy, e, pomoci detí pri ochorení e, alebo strate autonómie a to, je, a to nie je to, čo je rovnováha medzi rodinným a profesionálnym životom. Práve naopak spôsobuje to nerovnováhu. Tento text má tri rizika. Všetky administratívne texty e, vyzývajú členské štáty aby prijímali opatrenia tam, kde majú svoje e, práva na základe princípu subsidiarity. A dochádza tu k núteniu krajín ako Francúzsko, ktoré má už želateľnú situáciu v tejto situácii. Navyše, tieto ustanovenia sú iba societálne, a vôbec e, sa netýkajú poskytovania akceptovateľných profesionálnych aktivít a toto je skôr taký povinný paternalizmus. Tento e, text e, navyše e, podporuje prevahu rodinného života nad pracovným životom a to môže narušiť e, dynamiku Európy, malých podnikov, malých a stredných podnikov, ktoré sa dostanú do nerovnováhy. Ďakujem. A teraz pán Funtulis ako bez nezaradený. Vytvorenie rodiny, založenie rodiny je asi to najdôležitejšie rozhodnutie v živote človeka. A samozrejme je to aj otázka budúcnosti našich detí, mladých ľudí treba podporiť, aby urobili tento vážny krok. A to platí aj pre tých, čo pracujú. Nemôžeme dovoliť, aby zamestnanie obmedzilo vytváranie rodín, zakladanie rodín alebo aby zachovanie rodiny ležalo len na preciach žien. Obaja rodičia nesú rovnakú zodpovednosť. Teraz tu máme právne predpisy o prúžnom pracovnom čase, ako aj o rodičovskej dovolenke, ktorá umožní obom rodičom stváriť, do, stráviť dostatok času s deťmi do veku 12 rokov a potom rodičia zdravotne postihnutých detí si vyžadujú osobitnú podporu. Potrebujú ďalšie možnosti voľna, aj čas na ošetrovanie, ktorý je potrebný pre rodiny, ktoré majú takýchto príslušníkov. Teraz pani Ribero, eh, to sú rečníci z pléna, dve minúty. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Ak chceme skutočne sociálnejšiu Európu, tak Európa musí reagovať na nové požiadavky spoločnosti. Táto spoločnosť E, je taká, že rodičia majú deti čoraz neskôr a ženy sú čoraz aktívnejšie v pracovnom procese a to je dobré. A otcovia, muži tiež e, sa dožadujú svojho otcovského práva a to je veľmi dobré. My sme si však všimli, že v našej Európe sme mali veľkú divergenciu medzi právami žien a mužov, ktoré e, nie sú zosúladené s rodinnými právami E, otcovia majú problémy pri výchove e, svojich synov, svojich detí, nielen pri narodení, ale aj počas školskej dochádzky pretože často sa tam nezohľadňujú pracovné potreby a to má potom e, hrozné dopady na pôrodnosť, na spoločnosť a tak ďalej. Na druhej strane táto generácia, ktorá má čoraz neskôr deti, je takisto takou sendvičovou generáciou, pretože sa nestará len o, svojich, o svoje deti, ale aj o svojich rodičov. A starnutie Európy prináša v tomto e, smere navýšené požiadavky. Naši starí ľudia majú mať právo na lásku a zostať doma a v stabilnom prostredí. A ich deti, ktoré pracujú, nemajú žiadne práva e, v tom zmysle, aby mohli e, takisto byť napomocný svojim rodičom a preto je potrebné, aby aj v tomto smere došlo k vývoju. A ja som presvedčená, že toto e, určite predstavuje výzvu aj pre budúcnosť Európy a pre Európu budúcnosti. A teraz pani Blinkevičiuta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Európsky parlament keď schváli tento návrh, vyšle dobrý signál pracujúcim, najmä rodinám s deťmi, tým, ktorí sa starajú o starších či chorých. Musíme zohľadniť tú skutočnosť, že Európa starne a čím lepšie podmienky vytvoríme pre rovnováhu pracovného a súkromného života, tým viac podporíme aj e, mieru pôrodnosti je dôležité, aby aj otcovia mali, si mohli vybrať e, e, otcovskú dovolenku, pretože to umožní nám byť aktívnejšími v práci. Náš návrh smernice je ambicioznejší než to, čo chcú členské štáty. Vítam dohodu po rokovaniach a tú skutočnosť, že každý rodič si bude môcť zobrať 10-dňovú dovolenku po narodení dieťaťa a takto sa podielia o rodičovskú dovolenku, aby sa mohli starať o svoje deti. To vítame. Po prvýkrát na európskej úrovni máme 5-dňovú ošetrovateľskú dovolenku, 5-dňové ošetrovateľské voľno, čo vám umožní starať sa o chorých či starších členov rodiny. Rovnako je dôležité, vytvoriť e, rodinné priaznivé prostredie aj v zamestnaní, aby zamestnávateľia mohli vytvoriť vhodné podmienky a posilňovať takto dôchodky ako aj zdravotné vyhliadky. Chcem ďakujem pani komisárke za jej veľký vklad do tejto práce. Ďakujem. Teraz hovorí pán Hok človek by si mal e, v ideálnom prípade zvoliť prácu, ktorú e, má rád, alebo e, nemusieť pracovať nikdy. A človek, ktorý je šťastný, tak ten je zase veľmi efektívny aj vo svojej profesionálnej oblasti. Čiže bolo by dobre, keby sme našli rovnovahu medzi týmito dvomi oblastiami, medzi prácou a rodinou, ale táto rovnováha sa hľadá veľmi náročne, preto každý pokus je nevyhnutný. Musíme však pamätať na to, že toto sú investície dlhodobé. My investujeme do rodín, do starostlivosti o starších a v Polskej ústave všetky tieto oblasti sú, e, respektíve spadajú pod osobitnú právomoc člensk- e, štátu. Nemali by sme zabúdať tiež na to, že členské štáty môžu mať pocit, že táto intervencia ide príliš ďaleko že Európska únia zasahuje príliš do záležitosti, ktoré sa týkajú rodiny a rodinného, rodinného práva. Niektoré ustanovenia sú kompatibilné v našich členských štátoch s európskymi e, zákonmi. Napríklad v Polsku máme 14 dní e, rodičovskej dovolenky pri narodení dieťaťa. A mm, s tým súhlasíme, ale nemyslíme si, že tie dva mesiace e, neprenosné dovolenky sú správne. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Kalve Šambon na jednu minútu. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, vážená pani predsednička, pani komisárka, dobrý deň. Gratulujem všetkým tieňovým správodajcom, najmä pánovi Kasovi ako hlavnému správodajcovi, ktorý naozaj pripravil veľmi dôležitý text pre európskych občanov aj pre pracujúcich v Európe. Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom je veľkou výzvou pre mnohých pracujúcich a tento text urobil veľký, nie malý krok, ktorý presadzuje rovnosť medzi mužmi a ženami v spoločnosti, e, redukuje rozdiel medzi rodmi a snaží sa zosúľadiť pracovný a, a súkromný život. A toto je súčasťou európskeho sociálneho piliera. Ja som veľmi rád, že môžem komisárke poblahoželať k týmto smerniciam, ktoré tu e, ustanovujú hlavné a základné práva pre európskych občanov. A súhlasím s tým, čo povedal kolega Urtaso. Samozrejme, že členské štáty budú musieť ísť vpred, ale e, výzva pred budúcou, budúcim mandátom je e, vytvoriť európsku solidaritu v sociálnej oblasti. Dobrý deň, pani Kuneva, minúta. Ďakujem vám, vážený pán predsedajúci. Ako uznáme práva rodiča E, alebo ako, ako si môžeme predstaviť rodiča. Rodič je akýsi luk a tie deti sú, e, sú šípy, ktoré sú vystrelované do života. Toto je taká troška poetická e, metafora a my hovoríme o tom, ako zosúľadiť prácu a rodinný život toho luku a ja musím povedať, že na nešťastie materská dovolenka nebola nejakým spôsobom novelizovaná, aj keď sme na to tlačili a celá oblasť dovolenky nie je veľmi dobre upravená, ale myslíme si, že táto smernica je veľmi dobrý krok vpred, e, umožní miliónom rodičov v celej Európe, aby boli prítomní v živote svojich detí, aby tie deti si tých rodičov v budúcnosti lepšie zapamätali a práve o takúto budúcnosť nám ide. Chceme v budúcnosti mať Európu, ktorá bude spravodlivejšia, sociálnejšia Európa budúcnosti. Ďakujem vám. Vážený pán Mitrofanos na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Správa o e, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom bola pre nás e, veľmi dôležitá vec a to nie len z hľadiska dĺžky tých e, tých dovolení, ktoré sme dosiahli, ale aj dĺžky rokovacieho procesu. A záver tohto procesu, ktorý trval niekoľko rokov, si zasluhuje spomenúť niekoľko vecí. V prvom rade Súčasný, súčasná úprava e, rodičovskej e, dovolenky je vzdialená e, ambicioznému pôvodnému návrhu Európskeho parlamentu a my, ja aj moji kolegovia by sme boli radi, aby tento návrh bol viac orientovaný na ľudí a rodinu. Avšak ako otec som, som rád, že konečne v Európskom dokumente zavádzame otcovskú dovolenku s trvaním 10 dní. Avšak to výška úhrady mzdy na úrovni nemocenského poistenia je nedostatočná. E, potom sú tu ďalšie dovolenky, ďalšie typy dovoleniek, napríklad e, dovolenka opatrovateľov, čo je veľký krok vpred a e, sme radi, že sa nám to podarilo dosiahnuť ešte v tomto volebnom období. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Čokka na minútu 30. Ďakujem vám, vážený pán predsedajúci. Európska únia robí dobre, že sa púšťa týmto strategickým smerom e, uznania potreby rovnováhy medzi pracovným a e, súkromným životom. Je to správna cesta a my e, celkom správne uznávame význam rodiny a vidíme, že stúpajú aj miery porodnosti. To je dôležité pre celú Európu my pomáhame mužom a ženám v talianskej ekonomike, v európskej ekonomike, aby e, bojovali e, proti klesajúcim, klesajúcim mieram pôrodnosti v našich štátoch. Členská, e, Európska únia musí pri zmierovaní medzi pracovným a rodinným životom urobiť viac. A napríklad v, regi- v ako Lombardsko už existujú metódy na zmierovanie pracovného a rodinného života a sú špičkové. Sú to systémy, ktoré splňajú všetky potreby a predstavujú e, to najlepšie, čo máme. Ehm, my musíme veriť v úlohu regiónov. Toto je pozitívny príklad a mali by sme tieto riešenia približovať ľuďom v teréne. To presne robíme v Lombardsku. Snažíme sa investovať do správneho spôsobu zmierovania rodinného a pracovného života. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Šodrová na dve minúty. Ďakujem vám za slovo, kolegyňa a kolegové. Vážená pani komisárka, ja si myslím, že pre vás musí byť veľmi príjemné, keď počúvate slova ocenenia pre túto smernicu E, po dohode s trialógom, e, v trialógu, tak zľava ako aj sprava. Je pravda, že viacerí mali vyššie ambície a tí, ktorí boli striktne proti a tvrdili, že to zasahuje do národných systémov, zrazu ocenujú, že ten kompromis je priateľný a že je to naozaj krok e, smerom k podpore rodín a rodičov. Ja s tým úplne súhlasím a chcem zdôrazniť 4 body, ktoré sú dôležité pre mňa, aby som túto smernicu mohla podporiť. Je to v prvom rade minimálny štandard, dva týždne otcovské dovolenky, dva mesiace neprenositeľnej rodičovskej dovolenky, podpora flexibilných pracovných e, úprav a úväzkov a opatrovateľská dovolenka. Toto je skutočne minimum toho, na čom sa na úrovni 28 rôznych krajín a rôznych systémov a tradícií e, vieme dohodnúť. Toto považujem za e, veľmi dôležitý signál e, zo strany Európskej únie voči členským štátom. Deti sú naša investícia do budúcnosti. Je to budúcnosť Európskej únie, je to budúcnosť členských štátov a my musíme rodičom pomôcť zvládnuť túto ich rodičovskú úlohu. ja by som si priala, aby sme v budúcnosti e, mysleli ešte viac na to, že práca rodičov mamičiek, oteckov, ktorí zostávajú doma doma, e, e, s deťmi doma je tiež práca, mhm. ktorá si <clears throat> zasluhuje rovnaké ocenenie. To samozrejme je na členských štátoch, ktoré to môžu a musia urobiť, aby tu bola slobodná voľba, aby každá mamička, každý otecko cítili, že si ich spoločnosť váži a, ich, že, a že ich prácu oceňuje ako investíciu do budúcnosti. Ja vám chcem poďakovať a teším sa na to, že túto smernicu budeme implementovať a že našim rodinám pomôže. Ďakujem vám. Teraz pán Jongerius, eh, pani Jongerius, na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, ako zástupkynia seniorov eh, by som bola rada, aby sme eh, sa pustili na túto cestu správne a aby všetci rodičia eh, mohli vidieť svoje dieťa vyrastať, aby ich to nestálo veľa peňazí, aby neprišli o e, pracovné miesto. Avšak na nešťastie sú rodičia s nízkymi príjmami e, v Holandsku, ktorí nemôžu ísť na takúto dovolenku, pretože by ináč ich príjmy klesli pod e, minimum potrebné na prežitie. Napriek tomu sa nám v Európe podarilo dosiahnuť dobrú dohodu a teraz by túto výzvu mali prevziať naši ministri a mali by ju implementovať. Pretože e, táto dobrá úprava by mala znamenať, že napríklad e, matky môžu stať na vlastných nohách, že otcovia môžu pomáhať pri výchove a že rodičia spolu e, sa môžu tešiť zo svojho novonarodeného dieťaťa. Toto by malo posilniť puto medzi rodičmi a deťmi, podporiť dobré rozdelenie úloh v domácnosti, zvýšenie šanci matiek na trhu práce a celkovo môžem povedať, že je to podľa mňa dobrý krok smerom k sociálnej Európe, takže ďakujem. Ďakujem ja vám. Teraz eh, pán Vistisen na jednu minútu. Legislatíva, o ktorej tu dnes eh, hovoríme, je um, najnižší bod zasahovania Európskej únie do Ehm, národnej legislatívy e, súvisiacej s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom. A podľa mňa je troška pokrytecké, kde e, nemáme e, žiadnu povinnosť dovolenky a hovoríme ostatným členským štátom, ako si to majú zariadiť doma. Dánska, naša dánska strana má jasno v tom, čo si môžu upravovať jednotlivé krajiny a e, táto oblasť tam patrí. Členské štáty vyberajú dane a mali by e, stanovať aj náležitosti súvisiace napríklad s dovolenkami. Toto je skrátka vec, ktorá spada do pôsobnosti členských štátov a nechceme, aby Európska únia do tejto diskusie zasahovala, pretože by to nechalo menej priestoru pre rodiny a štáty, aby sa definovali. Ďakujem veľmi pekne teraz pán Pimenta López. Ďakujem, pán predseda. Tento návrh smernice je e, príklad sociálnej cesty späť. E, všetko je tu nepovinné a vlastne e, odme, odmena, ktorá zodpovedá E, nemocenskému poplatku. To všetko sú príklady, ktoré nás zahambujú. E, zhor, e, zhoršujú sa podmienky zamestnávateľov a vlastne žiadosti o e, takúto dovolenku môžu poškodiť e, dočasných pracovníkov a nemôžu im neumožniť mať e, takisto takúto otcovskú dovolenku. Takže my sa chceme spýtať, kedy, ako, za akých podmienok môžu všetci pracujúci používať všetky tieto výhody. My žiadame, aby táto dovolenka bola predlžená, aby tí, ktorí ju poberajú, mali nárok na 100% platové náhrady. Len vtedy vtedy to bude politika e, v službe e, sociál, v sociálnej službe. E, takýto návrh Európsky parlament zamietol. Pán Ranke, Renke, minúta. You, Lately, especially... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Nedávno sa kampaňou o rodičoch a deťoch povedalo veľa klamstiev. My musíme šíriť nenávisť o právach LGBTI, my e, klameme o ženských právach a nanúcujeme jeden pohľad na rodinu. E, toto všetko sa povedalo e, ženy na kongrese vo Verone jasne videli, že je tu aliancia pravicových extrémistov, kresťanských politikov a ostatných, ktorí sa snažia šíriť takéto klamstvá. A ja by som povedala e, opak. E, my, ak chceme chrániť rodinu, nemusíme ísť homofóbnou a antideckou retorikou. My týmto rodinám máme dať priestor v spoločnosti a e, prijať všetky formy a diverznú, diverzitu rodín a dať im priestor na to, aby sa o seba mohli starať. A, a toto je táto smernica je veľmi dôležitý krok a takýmto smerom by sme mali ako Európska únia ísť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Sander na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. E, nastal čas, keď e, máme také zvláštne e, situácie, najmä keď sme rodičia. Dnes 6 rodičov z desiatich má problémy nájsť nejaký balans medzi profesionálnym a rodinným životom a, e, pred, bez toho, aby vlastne boli vystavení prekernosti a prípadnému burnoutu. Preto má Európa zásadnú úlohu v tom, aby e, podporovala situáciu žien. Nové pravidlá v oblasti rodinnej a rodičovskej dovolenky sú znakom e, konkrétnych činov Európy. Napriek rozdielom som veľmi rada, že sa nám podarilo urobiť krok vpred spoločne a že sme stanovili minimálny práh sociálnych práv pre všetkých Európanov. E, s vývojom spoločnosti sme zaviedli e, otcovskú dovolenku tak, aby sme mohli otcom garantovať prítomnosť pri narodení ich detí. Rovnako sme zaviedli e, klauzulu o neprenosnosti časti rodičovskej dovolenky. Novým prvkom tohto, tejto úpravy je takisto dovolenka pre blízkych rodinných príslušníkov. E, musíme si uvedomiť, že v Európe máme 20 obyvateľov, ktorí majú 65 a viac rokov. Často v dôsledku nedostatku príslušných služieb 80 starostlivosti e, leží na pleciach príbuzných a E, vlastne oni potom na, na to čerpajú dovolenku. A preto je dôležité, aby sme sa venovali aj tejto situácii. Toto je prvý zásadný krok a teraz je na členských štátoch, aby tento krok prevzali a aby vytvorili napríklad e, e, denné stacionáre, aby umožnili týmto starým ľuďom, aby si tam znovu nabili svoje batérie. Teraz pani, teraz pani Ulfskok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. tejto eh, miestnosti súdia, ktorí si myslia, že nepotrebujeme túto legislatívu. V 92. roku sa ale prijala prvá smernica o materskej dovolenke a to bolo málo štátov vtedy a spoločnosť vyzerala inak ako dnes. Takže teraz je najvyšší čas na to, aby sme túto legislatívu aktualizovali. To, o čom hlasujeme dnes, je základné právo na rodičovskú dovolenku, ktoré funguje Taktiež vieme, že otcovia môžu byť doma so svojimi deťmi a keď je to potrebné, starajú sa o deti viac a robia viac domácich prác. To pomáha ženám dostať sa na trh práce, zostať na ňom, mať lepší prístup ku kvalifikovanej práci. Účasť žien na trhu práce je masívnym generátorom bohatstva a pracovných miest, takže to je dobre. Je to dobre pre rodiny, pre ľudí, pre deti a pre ekonomiku. Najvyšší čas, aby sme prijali tento krok. A teraz pani Stevens, jedna minúta pán predsedajúci, kolegovia. Dobrá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je rozhodujúca. Každý, a najmä ženy, musia dostať všetky šance na to, aby sa dostali na trh práce. Ženy sa musia stále rozhodovať medzi dobrou kariérou alebo dobrým rodinným životom ale to neznamená, že nemusíme byť kriticky Trvám na tom, že členské štáty sú stále to najlepšie miesto na to, aby odpovedali na potreby svojich občanov. Vo Flánsku máme napríklad dobré opatrenia, starostlivosť, nemáme to 5 e, dní do roka. Európsky tlak na členské štáty prináša ovocie a musí dodržiavať zásadu subsidiarity. Posilňujeme pružnosť a tu vidíme ale, že sa pozeráme na ňu len z hľadiska pracovníkov a nie zamestnávateľov, ale my sa musíme zaoberať všetkým. Táto ja si myslím, pretože tá, preto táto smernica zvyší administratívnu záťaž. A teraz pani Matera. Chcem sa poďakovať Davidovi Kázovi a Agnieške Kozlovskej za to, že prispeli k tomuto textu, ktorý nakoniec umožní zosúľadiť súkromný a profesionálny život. To je dôležité najmä pre ženy, ktoré museli byť E, museli sa vzdať profesionálneho e, života preto, aby sa starali o rodinu. E, vďaka modernizácii európskeho právneho rámca táto smernica umožní rodičom lepšie zosúľadiť svoj rodinný život s profesionálnym životom. Smor, smernica posilňuje túto rovnováhu a udržiava aj e, príslušnú úroveň európskej legislatívy. E, tá, ten, možnosť e, prenosu rocovskej dovolenky je veľmi dôležitá, pretože mnohé krajiny týmto nedisponujú. Ja podporujem tento prístup a myslím si, že to istým spôsobom uľahčí aj život malých a stredných podnikov. Ehm, chcem poprosiť kolegov, aby správu podporili, lebo to zlepšie situáciu žien v Európskej únii a takisto im pomôže opätovne sa zapojiť do pracovného procesu. Musíme robiť všetko pre e, všetkých rodičov a budúce generácie v EÚ. Elena Gentile, jedna minúta. Ďakujem, pán, pred, pán predseda. Paradigma rozdelenia úloh v rodine je svojím spôsobom obmedzujúca a zvyčajne e, ženy sa starajú o deti a prispievajú svojou kompetentnosťou aj do ekonomického rastu. A teraz nastal okamih zodpovednosti zdieľať zodpovednosť e, za spoločnú únavu, spoločnú radosť pri výchove dieťaťa, tak aby e, všetky rodiny mali takúto možnosť sme tu pred, stojíme tu pred politickou zmenou, pretože my tu vyzývame na novú zodpovednosť a nová zodpovednosť bude aj na zamestnávateľoch. Pre rodičov to bude nová príležitosť prostredníctvom e, týchto práv a podniky takisto budú môcť prijať nové modely pracovného procesu, aby garantovali práva pracujúcich. Pani Višnevská, minúta. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Rovnováha medzi rodinným životom a pracovným životom je mimoriadne dôležitá pre každého, pre rodičov, ako aj pre samotné dieťa preto musíme hľadať riešenia, ktoré nás prinesú bližšie k takej, takejto rovnováhe ale pozrime sa na to cez pohľad Európskeho parlamentu. Čo je rovnoha medzi rodinným a pracovným životom pracovníkov Európskeho parlamentu? Pracovníci Európskeho parlamentu prídu do parlamentu medzi 9, e, okolo 9 ráno a odchádzajú z neho neskoro večer. Ich deti vychováva škôlka a iné zariadenia. Keď moja asistentka bola v druhom stave, pozrela som si dobré flexitime a teleworking riešenia a ukazuje sa, že naše právne predpisy sú v realite fikciou. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Detien, Mirta. Ako môžeme byť sociálni, keď rovnosť šanci medzi mužmi a ženami e, na práci a doma nie sú zabezpečené? My sme za rovnoprávne postavenie pri starostlivosti o deti chorých a starších. Európsky sociálny pilier sa presne o to snaží. Smernica, ktorú dnes chválime, znamená približenie sa k tomuto cieľu. Nakoniec Európa konečne robí príspevok k e, tomu, aby sa zlepšila starostlivosť o deti rodinných príslešníkov tak, že sa práca rozdelí v rodine. Najmenej 4 mesiace platenej rodičovskej dovolenky, 2 mesiace z toho, ktoré sú neprenositeľné. To predstavuje veľkú pohnutku aj pre otcov, aby sa starali o deti. To vyslovene vítam. Nový nárok znamená aj to, že aj rodičia majú nárok na 10 dní otcovskej dovolenky. 5 dní plateného ošetrovania sú tiež dobré. Otcovská dovolenka vo výške nemocenskej je málo. E, v Írsku máme 36% a to nestačí. Tam sa konzervatívna rada, e, väčšina v rade presadila, ale to nie som spokojný. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Simon, minúta. Toto opatrenie bolo navrhnuté pred dvomi rokmi, 3 mesiace, 5 mesiacov v trilógu. To je príklad legislatívy, ktorá nemá riešenie jedna veľkosť pre všetkých, ale ktorá je pružná a ktorá umožňuje veľa pre členské členské štáty, aby si vypracúvali vlastné zákony a implementovali ich podľa vlastného kontextu, ale pritom jemne zvyšuje laťku. Dokonca aj niektoré z tých bohatších e, e, štátov, ktoré majú vysokú úroveň ochrany ako UK, zažijú zlepšenie stavu ľudí. Rodičia v UK budú mať platenú rodičovskú dovolenku, opatrovatelia budú mať e, platenú dovolenku podľa tohto opatrenia, ak UK zostane v EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k spontánnym vystúpeniam a prvý je pán Kiniči. Pardon, Katarína. Ďakujem, pani predsednička. Smernica, o ktorej teraz hovoríme, prispieje k tomu, aby sme prekonali túto priepasť medzi rodmi pri nových generáciách, aby sme umožnili zblíženie a zmierenie pracovného a rodinného života pre obidvoch rodičov, aby obidvaja sa mohli venovať aj svojej kariére. Vytvárame tu normy, aj keď minimálne, pre otcovskú a rodičovskú dovolenku, e, ktorá bude náležite odmeňovaná tak, aby vlastne e, bola na rodičoch, aby e, výchova a starostlivosť o detí nespočívala iba na ženách. Členské štáty by mali dať možnosť pracujúcim E, aby mali flexibilné podmienky, aby mali prístup e, k infraštruktúram a k službám na podporu detí. Ja podporujem tieto ustanovenia aj pracujúcich, ktorí e, sa takisto starajú o ťažko chorých príbuzných. Ďakujem. Pán so- Sole, Ďakujem, ako povedala komisárka Thyssen, v Európe existuje e, priepas medzi platmi žien a mužov 16% na 37% rozdiel v dôchodkoch. Ženy sú diskriminované na pracoviskách a o dve tretiny času viac venujú e, neplateným činnostiam v porovnaní s mužmi a teraz touto smernicou dávame krok vpred smerom k sociálnej Európe, o ktorej toľko hovoríme, ale pre ktorú robíme veľmi málo. Táto smernica umožní spravodlivejšie rozdelenie zodpovednosti za rodinu medzi mužmi a ženami a teda pokročí k skutočnej rovnosti rodov a takisto vlastne obsahuje tu aj práva, napríklad e, flexibilný pracovný čas v prípade, že rodičia vychovávajú deti. Tento návrh je vzdialený našim cieľom, ale aj tak je to pokrok, ktorý zdieľame. Ďakujeme pani Miranda, minúta, nech sa páči. Vážený pán predseda, treba podporovať tých, ktorí sa starajú o ženu. Aj to je sociálna Európa a garancia rovnosti a preto smernica je krokom vpred. Ďakujem za príležitosť že členské štáty majú možnosť zlepšiť a zosúľadiť rodinný a pracovný život. To nie je vždy ľahké, lebo takmer vždy ženy zostávajú dome, opustia pracovisko, prácu a to nie je spravodlivé voči, voči ženám. Viete, pani komisárka, že v mojej krajine, ktorá trpí starnutím obyvateľstva, e, starí rodičia sa starajú o vnúkov a o vnúčky. Musíme pomáhať e, rodinám s deťmi e, monoparentálnym rodinám, musíme pomáhať chorým a závislým rodičom. Napríklad moja matka má Alzheimerovú chorobu a to nám celej rodine zmenilo život. E, tak ako mnohým rodinám v mojej krajine i v Európe. A tí, ktorí sa o ňu starajú, a rodiny, príslušníci potrebujú našu podporu. Ďakujem, pán Kaputo. Minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Smernica váhu rodinného a profesionálneho života je veľkým krokom voči zosúladeniu rodinného a pracovného života. Zavádzajú sa minimálne normy pre rodičov, ktorí majú nárok na minimálne 10 dní dovolenky pri narodení dieťaťa. A ďalej tá e, e rodičovská dovolenka, ktorá je neprenosná, bude trvať 2 mesiace a bude e, platená tak, ako keby boli rodičia e, chorí E, starostlivosť o dieťa ťažko chore bude 5-ročná a rodičia majú právo na väčšiu mieru flexibility na pracovisku. A máme tu rodiny, ktoré e, vlastne by mali mať rovnaké e, možnosti zosúľaďovania profesionálneho a súkromného života. To je obrovský krok k novej sociálnejšej Európe. A teraz pani komisárka Thyssen. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci, ako iste viete a viacerí z vás ste to už povedali počas rozpravy, e, proces rokovania nebol jednoduchý. V tomto prípade a my sme prešli naozaj dlhú cestu, aby sme sa dopracovali až k tomuto výsledku. Museli sme preukázať e, flexibilitu, ochotu ku kompromisu vo viacerých bodoch. Ale ja som presvedčená, že dohoda, ktorú máme momentálne na stole, je dobre vyvážená a zachováva hlavné ciele nášho pôvodného návrhu. Tiež dokazuje, že sociálna Európa a udržateľná Európa nie sú nejaké imaginárne ciele, ale že to je vyvíjajúca sa realita v teréne. Ja som presvedčená, že e, tento projekt prinesie konkrétne zlepšenie pre rodiny a pracovný život našich občanov, že dojde k transformácii princípov Európskeho e, piliera sociálnych práv do reality. Nie je to len otázka spravodlivosti, ale e, je to spôsob, ako pomôcť pracujúcim rodičom v zosúľadovaní pracovného a rodinného života. Je to tiež dobré pre firmy, pre malé a stredne veľké podniky, ktoré môžu profitovať z toho, že si uchovajú talentovaných ľudí, že im nebudú odchádzať. A zároveň je to dobré pre štáty, ktoré momentálne prichádzajú o 370 miliard ročne kvôli uh, medzere v zamestnávaní spôsobenej rodovou nerovnosťou. Takže Politiky naklonené rodine sú kľúčom ekonomického rastu, o tom som presvedčená a preto by som chcela apelovať na vás všetkých, aby ste túto smernicu o rovnováhe pracovného a súkromného života podporili a ďakujem vám veľmi pekne za uh, milé slova, ktoré ste adresovali nielen komisii, ale aj mne osobne. A môžem vás ubezpečiť, že komisia bude sledovať transpozíciu túto, tejto smernice veľmi bedlivo. Ďakujem ešte raz za to, že ste túto veľmi, eh, veľmi dobrú prácu odviedli. Ja ďakujem vám, pani komisárka, a prirodzene, ako vždy, dostáva posledné slovo pán Kaza ako spravodajca. Pán predsedajúci, ja by som chcel poďakovať ehm, pani komisárke Tyson a tiež e, komisárke Jourovej za pomoc, trpezlivosť počas e, rokovaní Chcel by som poďakovať Agneške, mojej kolegyne a všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí so mnou na tejto téme spolupracovali. Boli tu tieňoví spravodajcovia, ktorí nechceli spolupracovať. A boli tu takí, ktorí žiadali o, o mnoho viac, než sme dokázali ponúknuť. Ale ako um, ste počuli dnes, e, väčšina tieňových spravodajcov súhlasí s tým, že ide o vyváženú legislatívu a prostredníctvom rokovaní s UTC rôznymi, e, rôznymi odborovými organizáciami sme získali pohľad, prehľad o súčasnej situácii, takisto sme získali predstavu o tom, čo možno e, dosiahnuť a to, čo my dnes prezentujeme v podobe smernice, môže zaručiť sociálnejšiu Európu, než máme dnes a ja by som chcel vyjadriť e, spokojnosť s dnešnou rozpravou, pretože je to rozprava, ktorá odráža rokovania, ktoré prebiehali tu v parlamente, ale aj na rade, rokovania, ktoré sme e, na začiatku absolvovali s radou, boli pomerne komplikované, ale nakoniec sme zistili, že väčšina členov rady podporovala takúto úpravu, s ktorou sme my prišli. Nie je to vec, mhm. ktorú by ktorú dosiahol jeden človek, nie je to zásluha jednej osoby, je to výsledok e, spolupráce a pozitívneho prístupu všetkých inštitúcií. Ja by som chcel uzavrieť svoje vystúpenie tým, že je to e, vyrovnaný zákon dobrý pre ženy, mužov, pre rodiny, pre, oko- pre ekonomiku, ale je to vec dobrá pre sociálnu Európu. Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram túto rozpravu. Ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí vystúpili, komisárke, ktorá sem prišla. Uzatváram, bude sa hlasovať e, o tejto záležitosti ešte dnes. E, teraz si robíme prestávku do 11.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

take the floor and then explain why it was drafted, you know? Der Präsident! Die Sitzung ist eröffnet. Otváram rokovanie. Včera sme sa v plene dozvedeli, že Ekon neodporúča námietky, neboli žiadne námietky. Ide tu o článok 105, odsek 6 odporúčaní a preto ten text bude prijatý tak, ako ozverejnený, tak, ako bol prijatý. Keby ste prosím zasadli, teraz ideme hlasovať. A začneme so správou Zambacky. Prvý návrh za, proti, zdržal sa, prijaté. Pán kolega, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poprosiť kolegyne a kolegov, aby hlasovali za zrušenie mojej imunity, pretože po mnohých útokoch na našu kanceláriu, boli to podpalačské útoky zo strany lavice, nie, nie sme dostatočne chránení gréckou policiou, museli sme si vytvoriť určité bezpečnostné miestnosti. Nie je to tak, že sa o imunite vedie debata, takže e, nemusíte sa ďalej vyjadrovať. Teraz Hlasujeme o správe pána Cambackého za, proti, zdržal sa, prijaté. Potom je tu ďalšia správa Zambacky, to je imunita kolegu Sinadinosa, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pán kolega Fox. President, I rise under rule 190 brackets. Uh, pravidlo 190 hmm. uh, zátvorka 4, procedurálne pravidlo. Uh, chcem, aby táto vec bola odložená na nasledujúcu schôdzu, tak aby sme mohli absolvovať plnú rozpravu. Toto je žiadosť, ktorú podávam z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že správa popisuje Gibraltar ako kolóniu. Nie je kolóniou. Je to, je to zámorské územie Británie pod, e, pod samostatnou vládou. E, Gibraltarčania majú e, samosprávu, sú Britmi z vlastnej voľby. Druhá, druhý dôvod je, že výbor Libe schválil mandát 50 hlasmi proti 0. Claude Moraes rokoval podľa tohto mandátu potom bol, e, potom bol stiahnutý v neverejnom stretnutí, pretože španielská vláda nesúhlasila s mandátom, ktorý mu výbor Libe jednomyselne schválil. E, toto je absolútne e, nepriateľné zneužitie procedurálnych pravidel. Je to pokus španielskej vlády ovplyvniť rozhodovanie rady a je to pokus španielskej vlády porušovať pravidlá tejto snemovne. My musíme poukázať na skorumpovaný vplyv Španielska na tento spis. Článok, návrh podľa 190 e, e, a teraz pani kolegyňa Garcia Pérez proti. Ďakujem, pán predseda. Najskôr e, chcem povedať, že nedovolím, aby niekto urážal španielskú vládu, pretože to je urážka voči väčšine mužov a žien v mojej krajine. Po druhé, nemôžem súhlasiť s tým, aby sme demokratické e, postupy aplikovali len vtedy, keď sú v náš prospech. Bola tu predsa dohoda, bol tu proces s radou, tak ako v iných oblastiach, kde rada predložila svoje stanovisko, parlament mal svoju pozíciu a negociovalo sa o tom. Celý proces prebehol, celá procedúra prebehla v súlade so zákonom a s pravidlami a zmena spravodajcu bola ratifikovaná vo výbore LIBE a preto toto rozhodnutie musí byť akceptované. My nemôžeme trvať na to, pripustiť, aby tí, ktorí odchádzajú, e, ovplyvňovali záujmy tých, ktorí zostávajú E, veď predsa sa tu e, spovedala jedna definícia, ktorá je v súlade s medzinárodným právom. Nezabúdajme, že tí, ktorí tu teraz hlasujeme, to nie je dôsledkom hlasovania španielskej vlády. My tu teraz hlasujeme, že ak 12. apríla odíde Veľká Británia z Európskej únie, tak musíme vyriešiť vízovú otázku. Nezabúdajme. Ďakujem, pani, ďakujem pani kolegyňa Garcia Pérez. E, stanoviska sú jasné. Môžeme odsúhlasiť návrh na presunutie, odloženie. Kto je proti? Takže si to preveríme. Otváram menovité hlasovanie. Odhlasovali už všetci, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté teraz dávam slovo kolegyni Görling. Kolegyňa Görling, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. K tej istej veci, ale podľa 59 trojky pravidiel je tu otvorenie správy na pozmeňujúce návrhy, nechcem ju odložiť, odvodnenie jednoduché. Je to technická správa, ktorá dáva britským občanom vstup do EÚ po Brexite. Bola unesená politickými motivač- politicky motivovanými útokmi Španielska, kde sa Gibraltar pod opisuje ako kolónia Británie nie je v súlade s tým a spravodajca vždy podržal pozíciu Španie, e, parlamentu. Potom bol pod tlakom, konferencia predsedov ho od, e, vylúčila a potom e, rada e, presadila svoje v parlamente. V parlament zasahoval na najvyššej úrovni, aby nahradil e, parlamentný text s e, textom, ktorý je v záujme jedného členského štáta. Bez ohľadu na politiku si myslím, že tento proces ukazuje neúctu voči výsadám tohto parlamentu a treba mu, tomu odolávať, vzdorovať. Ja a ďalší poslanci prerušili pani poslankyňu Gorling. Teraz je to otázka, či k tomuto návrhu sa pridá 38 poslancov. Zdá sa, že je to tak. Sú pochybnosti? Nie. Kto je proti návrhu? Kto bude hovoriť proti návrhu? Pán kolega González. Vážený pán predsedajúci, prepačte, ale nezastrašujte. Pán predsedajúci, my tu dnes hlasujeme o eh, predlžení platnosti víza pre milióny európskych občanov v prípade, že v nasledujúcich týždňoch dôjde k tvrdému Brexitu. Odložiť toto hlasovanie alebo pozmeniť správu je odsúdiť milióny Európanov na to, že prídu o víza a nebudú môcť napríklad cestovať či už do e, Spojeného kráľovstva alebo zo Spojeného kráľovstva do Európskej únie. Čiže kvôli e, konkrétnym špecifickým záujmom e, Veľkej Británie ohroziť milióny Európanov odložením hlasovania alebo akceptovaním pozmeňovacích návrhov jednoducho E, tento parlament to nesmie urobiť a e, mne je veľmi ľúto, že Briti vystupujú z Európskej únie, ale my musíme e, pokračovať v našej úlohe chrániť európskych občanov. Takže ja by som apeloval takýmto spôsobom. So, wir kommen zur Abstimmung. Teraz hlasovanie. Kto je za návrh pani Görling? Kto je proti? Aj toto si preveríme, nebojte sa. Od, e, začíname hlasovanie. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz hlasovanie o predbežnom e, konsenze. Návrh 3. Otváram elektronické hlasovanie. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie schválené. Teraz práva Mitrofanos, menovité hlasovanie. Začíname hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz uznesenie o odpadovom hospodárstve za, proti, zdržali sa prijaté. Týmto sa dostávame správe Kilonen. Milé kolegyne, kolegovia, mnoho vecí sa deje vždy prvý raz. Dnes do poludnia som už ráno dostal telefonáty k tomuto hlasovaniu. Videl som vás. Ráno mi už volali a môžem povedať, že som tu autom, chcel som odísť zajtra, ja mám čas celého sveta. Chcem vám tiež povedať, že je tu tá možnosť cez rokovací poriadok, že sa e, hlasovanie zlučí do blokov. To je prácou príslušných služieb, aby pripravili takéto blokové hlasovanie. Ja viem, že sú tu rôzne názory na to, Takže najprv navrhnem, aby sme najprv začali hlasovať a potom sa vás po určitom čase spýtam, či chcete hlasovať o každom jednotlivom návrhu, alebo či prejdeme na e, blokové hlasovanie. Pani kolegyňa k rokovaciemu poriadku. Ďakujem veľmi pekne, e, vážený pán predseda. Otázka E, nesúvisí s časom. Problém skôr je v tom, že my máme dobrý akt, kvalitný akt po a my dnes riešime to, že pozmeňovacie návrhy sú zoskupené podľa mien ich autorov a to môže znamenať, že výsledný právny akt nebude dobrý pre malé a stredne veľké firmy, pre zamestnanosť, pre nás, pretože sa z, náš, z nás môže stať e, um, z parlamentu uh, sa uh, parlament vyjde na výsmek za to, že nevedel pripraviť svoj hlasovací zoznam. Dobre, takže vedeli by sme spracovať kvalitný uh, hlasovací zoznam pre štrasburskú plenárku, takže by som poprosil a apeloval na vás všetkých, aby ste podporili túto žiadosť. Herr Kollege Svotowski, Pán kolega Svotrovský, pán predseda. V mene EKR by som týmto chcel navrhnúť odloženie e, tohto hlasovania e, z toho dôvodu, že navrhované navrhovaný postup je v rozpore s článkom, s článkom 174 odsek 2 a tiež 174 odsek 8 našich, e, našho rokovacieho poriadku. Tu máme dva vzájomne sa vylúčujúce scenáre. Na jednej strane máme identické pozmeňovacie návrhy, ktoré sú zoskupené v rôznych blokoch. My o nich budeme hlasovať v rozpore s článkom 174 odsek 9 um, rokovacieho poriadku a minimálne 4 takéto prípady som identifikoval ja. Tieto bloky uh, pozmeňovacích návrhov totiž sú založené na um, mene toho, kto pozmeňovací návrh navrhuje, než e, podľa typu pozmeňovacieho návrhu, čo je v rozpore s, obvyklou praxou v tomto parlamente a e, preto je možné, že takýmto postupom, e, že takýto postup možno považovať za manipulatívny a potom môžem, možno skončíme až na súde. Takže preto by som chcel apelovať na vás. Aby... Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Bol by som veľmi rád, keby ste nečítali len svoje vyhlásenia, ale počúvali aj to, čo hovorím. Ja som povedal, že začneme hlasovať návrh po návrhu. Kolegyňa predtým požiadala ešte raz o odloženie hlasovania. Ja tu nechcem nikoho potláčať, takže budeme hlasovať o tomto návrhu. Včera sme už o tom hlasovali, odhlasujeme to znovu. Kto je za odloženie na neskôr? Kto je proti? Preveríme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Takže návrh 629 za, proti, zdržal sa zamietnuté 630. Pardon. Najprv 691, 7, 645, 691, 751. To musíme urobiť najprv menovité hlasovanie. Čiže 645, 691, 7501 hlasovanie menovité. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Takže 629 za, proti zdržali sa zamietnuté 630 za. Milé kolegyne, kolegovia, viete presne, že vždy plním takéto žiadosti o preverenie hlasovania. Aj nespravím všetko preto, aby sme zachovali a chránili parlamentarizmus, ale spravím všetko preto, aby som zabránil obštrukciám pri hlasovaní. Takže najprv si to preveríme. E, začíname hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Abgelehnt. Zamietnuté. Prosím, uvedomte si, že ide o dvojtretinovú väčšinu ešte raz vyhoviem žiadostiam o overenie, ale ak bude to hlasovanie naozaj zretelné, už to nebudeme overovať. 630, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overujeme 630. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 631 za, proti, zdržali sa zamietnuté 632. Overujeme 631. Už tretí návrh overujeme, nech sa páči, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Zamietnuté aj toto dvojtretinovou väčšinou. Nech sa páči k rokovaciemu poriadku pripomienka. Regulamentul de procedură, pentru că sunt lucruri foarte importante, vă propun să nu mai pierdem timpul și să votăm doar uh, uh cu uh, elektronik. Prepačte, um, ja nesúhlasím s tým, aby sme za každým uh, to overovali. Môžeme automaticky hlasovať elektronicky. Ak dovolíte, pani Grapini, ja o tom rozhodnem. 632, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 633 za proti, zdržali sa zamietnuté 634 za, proti, zdržali sa zamietnuté 635 za, proti, zdržali sa zamietnuté 618 za, proti, zdržali sa zamietnuté 619 za, proti, zdržali sa zamietnuté 620 za, proti, zdržali sa zamietnuté 621 za, proti, zdržali sa zamietnuté 622 za, proti, zdržali sa zamietnuté 623 za, proti, zdržali sa zamietnuté 624 za, proti, zdržali sa zamietnuté 625 za, proti, zdržali sa zamietnuté 626 za, proti, zdržali sa zamietnuté 627 za, proti, zdržali sa zamietnuté 628 za, proti, zdržali sa zamietnuté 636 za, proti, zdržali sa zamietnuté 637 za, proti zdržali sa zamietnuté 638 za, proti zdržali sa zamietnuté 639 za, proti zdržali sa zamietnuté 640 za, proti zdržali sa zamietnuté 641 za, proti zdržali sa zamietnuté 642 za, proti zdržali sa zamietnuté 643 za, proti zdržali sa zamietnuté 644 za, proti zdržali sa zamietnuté. Tento prvý blok sme tým pádom absolvovali. Máme 1100 pozmiacich návrhov, teraz nasleduje druhý blok. Aj to musíme hlasovať jednotlivo, keďže bolo požiadané o menovité 763. O tomto návrhu hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania Zamietnuté. 292. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 293 za, proti, zdržali sa zamietnuté 294 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 295, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím, koniec hlasovania. Zamietnuté. 296, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 297. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 298 za, proti, zdržali sa zamietnuté 299 za, proti, zdržali sa zamietnuté 300. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Konec hlasovania. Zamietnuté. 301 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 302 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 303 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 304 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 222 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 223 za proti, zdržali sa zamietnuté 224 za, proti, zdržali sa zamietnuté 225 za, proti, zdržali sa zamietnuté 226 za, proti, zdržali sa zamietnuté 227 za, proti, zdržali sa zamietnuté 228 za, proti, zdržali sa zamietnuté 229 za, proti, zdržali sa zamietnuté 230 za, proti, zdržali sa zamietnuté 231 za, proti zdržali sa zamietnuté 232 za, proti zdržali sa zamietnuté 233 za, proti zdržali sa zamietnuté 234 za, proti zdržali sa zamietnuté 235 za, proti zdržali sa zamietnuté 236 za, proti zdržali sa zamietnuté 237 za, proti zdržali sa zamietnuté 238 za, proti zdržali sa zamietnuté 239 za, proti zdržali sa zamietnuté 240 za, proti zdržali sa zamietnuté 241 za, proti zdržali sa zamietnuté 242 za, proti zdržali sa zamietnuté 243 za, proti zdržali sa zamietnuté 244 za, proti zdržali sa zamietnuté 245 za, proti, zdržali sa zamietnuté 246 za, proti, zdržali sa zamietnuté 247 za, proti, zdržali sa zamietnuté 248 za, proti, zdržali sa zamietnuté 249 za, proti, zdržali sa zamietnuté 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté 251 za, proti, zdržali sa zamietnuté 252 za, proti, zdržali sa zamietnuté 253 za, proti, zdržali sa zamietnuté 254 za, proti, zdržali sa zamietnuté 255 za, proti, zdržali sa zamietnuté 256 za, proti, zdržali sa zamietnuté 257 za, proti, zdržali sa zamietnuté 258 za, proti, zdržali sa zamietnuté 259 za, proti, zdržali sa zamietnuté 260 za, proti, zdržali sa zamietnuté Kolegyne, kolegovia. Arg viel schneller kann ich nicht. Už to rýchlejšie nejde, ani u mňa, ani u vás, ani u tlmočníkov to už rýchlejšie nejde. Ja som to pozorne sledoval, máme väčšinové hlasovania zhruba v pomere 150 hlasovej väčšiny až k dvojtretinovej väčšine. Preto sa pýtam, či by sme predsa len nemohli k týmto blokom naozaj pristúpiť, tak ako boli navrhnuté. Lassen Sie uns zwei, drei Minuten Zeit in diese Frage. In Takže povenujeme sa tejto otázke 2-3 minúty. Kolega Marinescu. Dear colleague, dear vice president, I come back to the request of... Vážení kolegovia, o tom, o čom teraz hlasujeme, my nehlasujeme o obsahu, my hlasujeme o akejsi periférnych krajinách versus ostatných krajinách. Samozrejme, výsledok je ten istý. Zopakujme hlasovanie o obsahu. Článok, ocek po oceku a článok po článku, pretože takto nemá Európsky parlament hlasovať. A hlasovať po blokoch, jediný dôvod, prečo hlasujú, chceme hlasovať po blokoch, je preto, že skupina poslancov navrhla pozmenujúce návrhy. V jednom bloku sú pozmenujúce návrhy k článku 4, článku 9, článku 12, bez akéhokoľvek zájomného prepojenia. Hovoríme o čase jazdy, o veku vodiča, o parkovaní bez toho, aby tam bol akýkoľvek súvis medzi týmito pozmeňujúcimi návrhmi. Teda to nejde podľa žiadneho pravidla parlamentu. Prepačte, ale toto je situácia, toto je chaos, ktorý vytvorili pracovníci v parlamente. Ďakujem. Herr, Herr Marinescu, alles... Vážny pán Marinescu, všetko, čo ste predniesli, e, sme si vypočuli tej poslednej vete vám však nemôžem dať zapravdu a veľmi rázne to odmietam, pán Lambert. Vážený pán predseda, rozumiem, počujem po pán Marinesku, že sme dali do skupiny pozmenujúce návrhy podľa autorov. Možno je to pravda, ale práve o to ide, že tie bloky podľa mňa pozostávajú uh, E, e, stavajú na politickej logike. Inak povedané, rôzne skupiny ľudí, ktoré to žiadali, to spravili s takou holistickou víziou tu Samozrejme pospájali rôzne e, články dohromady, ale politicky koherentným spôsobom. Takže tie bloky sú politicky koherentné a má zmysel podľa nich hlasovať. Takže dali sme priestor dvom názorom, tie sme si vypočuli. Ja sám sa domnievam, vážny pán Marinesku, že v parlamente sa môžeme zosmiešniť rôznymi spôsobmi. Môžeme sa zosmiešniť tak, že budeme hlasovať v bloku, ale môžeme sa zosmiešniť aj tak, že budeme tak postupovať ako doteraz. Ide tu o e, to, aby sme našli nejaké vecné, praktické riešenie. A to praktické riešenie spočíva v tom, aby sme tú prípravnú prácu, ktorá sa vykonala vo výbore, zohľadnili. Preto sa domnievam, že by som sa teda vo svojom názore priklonil skôr ku kolegovi Lambertsovi. Máme možnosť podľa pravidla 178 rokovacieho poriadku budovať bloky. E, dali sme teda priestor dvom názorom Teraz dám slovo pánu Korbetovi, ktorý je zodpovedný za tieto otázky, čo sa týka rokovacieho poriadku. Nech sa páči. Áno, ja môžem potvrdiť, pán predseda, že som pripravil tento konkrétny článok v našom rokovacom poriadku. Už tam je niekoľko rokov a je špecificky určený na to, aby riešil práve takéto typy situácií, kedy máme obrovský počet pozmenujúcich návrhov, ale kedy je možné ich zoskupiť takým spôsobom, ako to pán Lambert podpísal, alebo iným spôsobom, ale zmysluplným spôsobom, tak aby parlament mohol odviesť svoju robotu, zároveň a rešpektovať názory poslancov, predložiť svoje názory a hlasovať o nich. Dáva zmysel zoskupiť pozmenujúce návrhy takýmto spôsobom, čo nám umožní efektívne, účinne pracovať bez toho, aby nejaký poslanec stratil svoje právo na predloženie pozmenujúceho návrhu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Korbet. Nebudeme už uh, môcť dať priestor žiadnym ďalším vyjadreniam. K rokovaciemu poriadku máme uh, vypočuté dva názory a jedno vysvetlenie. Ja by som o tom mohol rozhodnúť sám. Už som naznačil, že by som sa priklonil skôr k názoru pána Lamberca v jeho hodnotení, ale Pýtam sa vás, či súhlasíte s tým, aby sme pokračovali v hlasovaní v blokoch. Kto podporuje takýto prístup, aby sme hlasovali v blokoch? Kto je proti? To si overíme. Otváram hlasovanie. alle abgestimmt? Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzavrieť. Bolo to prijaté. Trojštvrtinovou väčšinou, ak som to správne vypočítal na rýchlo v hlave. Takže pokračujeme so zvyškom bloku B od návrhu 261 až návrhu 332. Kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté. Ďalej. Overíme si to. Nech sa páči otvorom hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Koniec hlasovania. Zamietnuté. Dvojtretinovou väčšinou ďalej blok C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Blok D. Der Kollege hinten Kolega vzadu sa hlásil prvý k rokovaciemu poriadku. Spomente prosím, ku ktorému článku rokovacieho poriadku sa chcete vyjadriť. Ja si odvoluje do tego, že nie... Hovorím o tom, že nemôžem takýmto spôsobom hlasovať, pretože v jednotlivých pozmeňovacích návrhoch eh, hlasujem rôzne, čiže nemôžem hlasovať celkovo za alebo celkovo proti, čiže ja v tejto chvíli nemôžem pracovať. Nie som schopný takto hlasovať, v tejto chvíli mi odoberáte právo hlasovania. Pán kolega Jurek. Pán predseda, ja som hlasoval proti hlasovaniu v blokoch ale pokiaľ sme dospeli k takémuto rozhodnutiu, pretože pokiaľ v bloku sú hlasovanie po menách, tak by sa malo o celom bloku hlasovať podľa mien. To nemôžeme predsa ignorovať. Nemôžeme hlasovať anonymne v situácii, kedy sme e, parlament zaviazali do toho, že sa bude hlasovať podľa mien. Ďakujem. Pán kolega Jurek, neviem, prečo sa stiažujete. Doposiaľ sme nehlasovali o žiadnom bloku, kde by bolo menovité hlasovanie a ja som vám práve chcel navrhnúť, aby sme o bloku D hlasovali celkovo menovite. Otváram hlasovanie týmto. Ak ste všetci hlasovali? Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Konec hlasovania. Abgelehnt. Zamietnuté. Ďalej bloku E máme tiež menovité hlasovanie, preto budeme hlasovať o celom bloku menovite. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung... Koniec hlasovania. Zamietnuté. Blok F. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Ak ste všetci hlasovali, môžeme. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie ukončiť. Prijaté. So, damit sind die Blöcke H bis... Týmto bloky H až K sú e, bezpredmetné. Prejdeme teraz k záverečnému hlasovaniu. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Kommissionsvortrag so geändert. Haben alle abgestimmt? Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzavrieť. Angenommen. Prijaté. Opozorujem, že aj blok, blok G bol bezpredmetný tým, že sme prijali ten blok predtým. Ďalej správa Van de Kamp je nasledujúca. Najskôr 307, 423, tie sú rovnaké. Menovite hlasujeme, otváram hlasovanie. Am alle abgestimmt? Konec hlasovania. Zamietnuté. Sú námietky voči tomu, aby sme opäť postupovali v blokoch? Herr Kollege. Ďakujem pekne. Bolo by možné, keď už postupujeme v blokoch, aby každé hlasovanie prebehlo elektronicky, nie len tie, kde sú jednotlivé elektronické hlasovania? Áno, môžeme takto postupovať. Dobre, takže blok A. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Koniec hlasovania. Zamietnuté. Blok B. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, teraz koniec hlasovania. Zamietnuté. Blok C. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, tak môžeme hlasovanie ukončiť za Zamietnuté. Blok D. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung. Konec hlasovania. Zamietnuté blok E. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie ukončiť. Zamietnuté blok F. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzatvoriť. Prijaté. Tým pádom sme e, hlasovali tak, že body G až H sú bezpredmetné. Teraz budem hlasovať o celom návrhu. V takto pozmenenom znení hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz správa RTUK. Najskôr e, návrhy 290-308 hlasujeme menovite. Ide o dva identické návrhy. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzatvoriť. Zamietnuté. Blok A. Kolega Zdechovský, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci. Vážený pán predseda, podľa článku 182a vznášam námietku proti hlasovaniu a proti vedeniu tohto hlasovania z dôvodov, ktoré vám pošlem, aby ste na predsedníctve Európskeho parlamentu o tom rozhodli. Myslím si, že došlo k porušeniu niekoľkých ustanovení zasadacieho rokovacieho poriadku počas tohto hlasovania. A chcel by som vás poprosiť, aby ste sa k týmto mojim námietkam písomne vyjadrili. Ďakujem. Ďakujem, to sme vzali na vedomie. Blok A a hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej blok B. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Blok C. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Blok D. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Blok E. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzatvoriť týmto. Prijaté. Tým pádom bloky F až G sú bezpredmetné. Teda nehlasuje sa o nich a sú už pokryté. Teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tým pádom vo všetkých troch správach, o ktorých sme hlasovali, bolo uzavreté prvé čítanie ďalej správa Buzek. Návrh 23, predbežná dohoda, hlasujem menovite, otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, hlasovanie týmto uzavreté. Prijaté. Ďalej, správa má to najskôr návrhy z výboru. Hlasujeme v bloku, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté 12 za,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 prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. 37 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie o návrhu 37. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist Koniec hlasovania. Prijaté. 38 za, proti, zdržali sa prijaté 41 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté 43 za, proti, zdržali sa, to si overíme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté 44 za, proti, zdržali sa prijaté 48 za, proti, zdržali sa prijaté 50 za, proti, zdržali sa prijaté 53 za, proti, zdržali sa prijaté 54 za, proti, zdržali sa prijaté 80, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 za, proti, zdržali sa, prijaté. 104 za, proti, zdržali sa, prijaté. 108, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté 116 za, proti zdržali sa prijaté 117 za, proti zdržali sa prijaté 120 za, proti zdržali sa prijaté 121 za, proti zdržali sa prijaté 123 za, proti zdržali sa prijaté 126 za, proti zdržali sa prijaté 127 prvá časť za, proti zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 128, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 132 za, proti, zdržali sa prijaté. 136 za, proti, zdržali sa prijaté. 137, hlasujeme menovite o tom hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania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 proti, zdržali sa prijaté 156 hlasov o ktorom hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté 157 hlasov menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, hlasovanie je uzatvorené. Prijaté 158, opäť hlasujem menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 159 za. Proti zdržali sa prijaté 165 za. Proti zdržali sa prijaté 168 prvá časť za. Proti zdržali sa prijaté druhá časť za. Proti zdržali sa prijaté 171 za, proti, zdržali sa prijaté 178 za, proti, zdržali sa prijaté 182 za, proti, zdržali sa prijaté 188 za, proti, zdržali sa prijaté 190 za, proti, zdržali sa prijaté 195 za, proti, zdržali sa prijaté 196 za, proti, zdržali sa to si overíme. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Prijaté 198 za, proti zdržali sa prijaté 200 za, proti zdržali sa prijaté 205 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržali sa prijaté druhá časť za,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 proti, zdržali sa prijaté 269 za, proti, zdržali sa prijaté 270 za, proti, zdržali sa prijaté 271 za, proti, zdržali sa prijaté 274 za, proti, zdržali sa prijaté 275 za, proti, zdržali sa prijaté 291. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. 84 je bezpredmetná. 291 CP2 hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 86 je týmto bezpredmetná. 281 za. Proti. Držali sa. To si overíme. Otváram hlasovanie es wäre gut wenn wenigstens die stimmführer mitmachen würden. haben alle abgestimmt? Die Abst hlasovania. Prijaté. 292 menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali všetci, môžeme týmto hlasovanie uzavrieť. Zamietnuté 90 za, proti, zdržali sa prijaté 92 za, proti, zdržali sa prijaté 293, je tým pádom bezpredmetný 282 za, proti, zdrža, zdržali sa prijaté 314 a 94 tým pádom. Aha, dobre, overíme si 282. Otváram hlasovanie o návrhu 282. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 314 za. Proti. Zdržali sa. Podľa mňa to bolo prijaté, ale tá účasť na hlasovanie nebola celkom úžasná. Overujeme 314, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnuté 94 za, proti, zdržali sa prijaté 283 a 315. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté Overíme si 283 a 315, tie sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Am alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania prijaté. Týmto 324 je bezpredmetná. 95 za. Aj 95 je bezpredmetná. Nasleduje návrh 96. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 300. Overíme si 96. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung Koniec hlasovania. Prijaté. Týmto 316 je bezpredmetná. 317 je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Overíme si 317. Otváram hlasovanie. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Prijaté. 113 je teda bezpredmetná. 284 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 115 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Pôvodný text článok 13 odsek 1 písmeno B. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti zdržali sa prijaté. Článok 13, paragraf 1, bod D, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Článok 13, 1E za, proti, zdržali sa prijaté. 124 za, proti, zdržali sa prijaté. Pôvodný text tým pádem bezpredmetný. 125 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, Proti? Zdržali sa? To si overím. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Koniec hlasovania. Prijaté. Pôvodný text je týmto pokrytý. 323 za. Proti zdržali sa prijaté 310. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzavrieť. Zamietnuté 311, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 322 za. Proti Zdržali sa zamietnuté 135 menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 285 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 318 za proti, zdržali sa zamietnuté 312, hlasujeme v mene byť otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Článok 16, bod 3a pôvodného textu hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 286 za, proti, zdržali sa zamietnuté 142 za, proti, zdržali sa. To si overíme, otváram hlasovanie 142. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text hlasujem menovite. Otváram hlasovanie.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 Koniec hlasovania. Prijaté 313 a 320, tým pádom sú bezpredmetné. Článok 18 bod 4 pôvodného textu hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 321 za. Proti zdržali sa, prijaté 219 za, a to je pokryté, 249 a 300, tie sú rovnaké. hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Tak ste hlasovali všetci, môžeme hlasovanie uzavrieť. Prijaté. 287, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Týmto pádom 221 je pokrytá. 302 a hlasujem menovite. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť, to už nedáva zmysel. 217, 31, e, to sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 303. Hlasujeme byť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 276 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 3. Týmto je pokrytý. 277 za. Proti. Zdržali sa prijaté 288 a 9 je týmto pokrytá 278 za. Proti zdržali sa prijaté 14. Nehlasujeme. 278 si overíme. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. hlasovania. Zamietnuté. 14 za. Proti. Zdržali sa prijaté 289 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 20 za. Proti. Zdržali sa prijaté 304. Te za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 279 za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 je týmto vybavený. Overíme si návrh 279. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 32 je pokrytá 305 za, proti zdržali sa zamietnuté 40, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté 306 za, proti, zdržali sa prijaté, ale overíme si to. 306, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. prijaté 307 za, proti, zdržali sa prijaté 308 za, proti, zdržali sa prijaté 219 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh 290 to bol. Zamietnuté. 46 za proti, zdržali sa prijaté 280, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté 49 za, proti, zdržali sa prijaté 309 za, proti, zdržali sa zamietnuté celý návrh komisie v pozvonenom znení. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Prvé čítanie je týmto uzavreté. Teraz správa Aguilera Garcia. Predbežná dohoda 97. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pani kolegyňa Kalnete k rokovaciemu poriadku. Ja som len chcela e, sa vyjadriť, že sme hlasovali dlhšie o správe NATO ako o balíku mobility. Ďakujem. Pani kolegyňa Kalniete, to som si všimla ja. Návrh 96 za, proti, zdržali sa prijaté. Týmto sa dostávame k správe Depre. Pani kolegyňa Ernst požiadala o slovo, nech sa páči. Mikrofón, prosím. Ďakujem. Podľa rokovacieho poriadku, podľa pravidla 95 by som chcela požiadať, aby najskôr sme hlasovali o pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem. Chce niekto sa vysloviť proti takémuto návrhu? Nie. Pán kolega Depre, nech sa páči. Áno, pán predseda, ako spravodajca žiadam kolegov, aby zamietli návrh ktorý predložilo GUE. Dohoda, ku ktorému sme sa vyjadrili, bol výsledkom vyvážených rokovaní s radou a ja chcem pripomenúť, že prijatie jediného pozmenujúceho návrhu tú dohodu uzavretú s radou vlastne zruší, čo by bola naozaj veľmi zlá facka pre e, slobodu pohybu a pre boj proti kradnutiu a falšovaniu identity. Ďakujeme pekne, pán kolega Depre. Teraz budeme hlasovať menovite o návrhu pani Ernst. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Technické oddelenie má tiež veľmi ťažkú prácu, tak ako aj všetci ostatní. A keď to chvíľočku dlhšie trvá, tak sa nemusíte hneď hnevať. Bolo to zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o predbežnej dohode. Návrh 73 hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali všetci, eh, môžeme hlasovanie uzavrieť. Prijaté. Teraz správa aj to. Návrh 66. Otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali všetci, hlasovanie je týmto uzavreté. Prijaté. Prvé čítanie bolo týmto uzavreté. Ďalej správa Infeld. Návrh 2. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 3, predbežná dohoda. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzavrieť. Prijaté prvé čítanie bolo týmto uzavreté. Teraz správa Kaza. Pani Kolegyňa González Peňas požiadala o slovo, nech sa páči. Gracias, eh, presidente, siguiendo la regla. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vzhľadom na pravidlo 59 by som v prvom rade chcela, aby sa najprv hlasovalo o pozmeňovacích návrhoch. Sa, domnívame sa, že je dôležité, aby sme sa venovali tým základným aspektom pozmeňovacích návrhov. Poprvé, neprenositeľnosť práv, ktorá je podľa nás zásadná, keď ide o to, eh, aby ženy mali rovnaké záruky k prístupu na pracovný trh a po druhé ide tu o odmeny. Taktiež si myslíme, že to je zásadná téma a je potrebné ubezpečiť sa, že ľudia, ktorí majú deti, či rodičia, alebo ľudia, ktorí sa o deti starajú, by na základe tejto svojej starostlivosti nemali byť ochudobňovaní. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Kto sa chce vysloviť proti tomuto návrhu? To sa chce vyjadriť. Nech sa páči, spravodajca. Pán predseda, ja si nemyslím, že by sme mali najprv hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. Máme veľmi vyvážený návrh. A pozmeňovacie návrhy by toto zmenili, preto si myslím, že by sme nemali hlasovať najprv o pozmeňovacích návrhoch. Ďakujeme pekne, pán kolega Kaza. Teraz budeme hlasovať o návrhu pani González Peňas. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt?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 Prvé čítanie bolo tým pádom uzavreté v parlamente. Teraz správa Gardia Zabal Rubial a, a kolegu Sarvama. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? E, týmto je prvé čítanie uzavreté. Ďalej správa kolegu Lope Fontanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Týmto pádom je prvé čítanie uzavreté. Ďalej správa Swinburne. Návrh komisie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Prvé čítanie týmto úkou zavreté. Ďalej správa Silikiotis. Predbežná dohoda, návrh 2. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Prvé čítanie je týmto uzavreté. Ďalej správa a fronté. Aj tu predbežná dohoda návrh 42, ale menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Aj tu je prvé čítanie tým pádom ukončené. Ďalej správa Rike, predbežná dohoda a návrh 34. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzavrieť. Schválené aj tu je, tým pádom prvé čítanie je ukončené správa Piotrovský. Máme najskôr pozmeňovacie návrhy 2, 3 a 4. Tie sú rovnaké, len sa menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. zamietnuté. Návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. E, návrh komisie v takto pozmienom znení. Teraz otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tým pádom je prvé čítanie ukončené. E, ďalej správa Fajon. Spravodajkyňa požiadala o slovo. Nech sa páči, pani kolegyňa. Spoštovaní kolegy, šengenský prost. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, šengenská e, oblasť je jedným z najdôležitejších e, úspechov európskej integrácie a európskym občanom, ako aj podnikom, prináša mnohé výhody, umožňuje e, voľný pohyb e, osôb a tovarov. Vzhľadom na mnoho víziev, ktorým Európska únia v minulosti čelila, mm, Šesť členských štátov e, šengenskej zóny za posledné 3,5 roka vykonávali kontroly na hraniciach. Tieto kontroly sú nelegálne, neproporčné a nie sú potrebné, pretože pre nich už neexistujú žiadne podstatné dôvody a Schengen je teraz naozaj ohrozený. Pokiaľ by sme sa vzdali Schengenu, stalo by nás to 18 miliard eur ročne, čo je suma, ktorú si žiadna krajina e, nemôže dovoliť. Preto sme prijali ambiciozne prepracovanie pravidel v Európskom parlamente a tieto pravidlá by mohli opätovne získať stratenú dôveru v rámci členských štátov a nastaviť e, slobodný pohyb bez vnútorných kontrol. Napriek naozaj e, dobrým e, záujmom v rámci rokovaní členské štáty ani komisia neboli schopné dosiahnuť kompromis a na dôvažok členské štáty dokonca zablokovali akýkoľvek pokrok, aj keď ten bol naozaj minimálny. Ako spravodajkyňa, občanka, slovinka a európanka e, odsudzujem prístup rady. Je naozaj nepriateľné, aby v rámci vnútorných politických záujem a vzhľadom na vôľu nekonať je teraz Schengen takto ohrozený. Status quo vyhodzuje, vyvo, pardon, vyhovuje komisii, pokiaľ je ten legislatívny návrh na stole, tak komisia jednoducho sa odmieta zostiť z odpovednosti a vyhraža sa jednoducho iba e, súdnym dvorom. Kolegovia, prosím vás, aby ste veľkou väčšinou odhlasovali moju správu a vyslali občanom správu, že vám záleží na slobodnom pohybe. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Fajon. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej uznesenie, ktoré sa týka násilia na ženách a domáceho násilia. Máme tu návrh uznesenia. O ňom budeme hlasovať. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Aha, to bol potlesk. Dobre. Teraz záverečné hlasovanie. Najskôr, kolegyne, kolegové viem, že to bolo ťažké. Situácia bola napätá. Eh, krváca nám srdce, ale chcel by som eh, sa poďakovať kolegom za poďakovanie, že sme mohli pristúpiť naozaj k blokovému hlasovaniu. Chcem sa poďakovať za pochopenie týmto kolegom, ktorí pristúpili na toto rozhodnutie. Eh, správa Intfeld, celé uznesenie, menovite otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie týmto uzavrieť. Prijaté. Ďakujem týmto všetkým a bol by som rád, keby ste e, taktiež e, toto rýchle hlasovanie e, uznali aj tým, že čo najrychlejšie opustíte sálu, aby sme mohli pristúpiť k vysvetleniam hlasovania. Inak vás budem musieť menovite vyzvať, aby ste odišli, ak nebudete počúvať moju výzvu. darf ich den Kollegen Bostinaro bitten. Pán kolega Boštináru, poprosím o odchod kolega Marinesku, kolega Weber, kolega Džambasky. Tých, ktorých poznám, tých budem takto menovite vyvolávať. Koho by som tak ešte spomenul, koho ešte poznám? Kolega De Jong, kolega Gžip, kolega Cvievka, pani kolegyňa Grostet, pani kolegyňa Niebler. Všetci chcú do zápisnice byť zapísaní. Pani Intfeld. Herr Kollege Sarius Wolski. Kollege Sarius Wolski. Dem Herrn Kollegen Zambatsky habe ich Unrecht getan, der hat ja das Wort. Entschuldigung. Pána Džambaského som neprávom požiadala, aby odišiel. On predsa dostane slovo. Tak má právo tu zostať. Herr Kollege Rangel. Pán kolega Rangel. So, Dobre, takže pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Najskôr k správe pani Kilonen. Presadzovanie osobitné pravidlá, čo sa týka vysielania a vozidiel v cestnej doprave. Začína pán kolega Čampasky ako prvý. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a pani, ja som hlasoval proti tejto správe, pretože tá správa naozaj nezohľadňuje e, záujmy podnikateľov z menších e, krajín na periférii EÚ. Z tohto dôvodu som hlasoval proti, naozaj to bola nehodná správa. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Džambasky. Teraz dostane slova pani Šojdrová. Ďakujem. Ďakujem za udelenie slova. Kolegyne, kolegovia, nakoniec som sa rozhodla túto správu podporiť Dosiahnutie kompromisu bolo veľmi náročné. Prájem šoférom dobre pracovné podmienky, potrebný komfort a zároveň bezpečnú dopravu. Súčasne som si vedoma toho, že medzinárodná cestná doprava je pilierom vnútorného trhu a bez nej by voľný pohyb tovarov a služieb nevyzeral tak, ako ho poznáme dnes. Preto neprimeraná aplikácia smernice o vysielaní pracovníkov by mohla naozaj vážne poschodiť konkurencieschopnosť európskej cestnej dopravy. Nakoľko no si uvedomujem obidve strany mince, podporila som kompromis, ktorý spočúva vo vyňatí z tranzitnej a bilaterálnej dopravy do smernice o vysielaní a s primeranou aplikáciou na prepravu z tretí krajín. Domnievam sa, že existuje priestor na to, aby pri rokovaniach s radou sa našlo najlepšie riešenie pre dopravcov. Ďakujem. Dank, Ďakujem pekne, pani Šojdrová. Teraz eh, pán kolega Sárva má. Wen sehe ich denn noch? So, jetzt spricht Herr Kollege Mamikins. Takže teraz pán kolega Mamikins. Ďakujem pekne. Kolegovia a kolegyne, pokiaľ ide o dopravu a cestovný ruch, som pragmatický a chcem si byť istý, že právne predpisy, ktoré príjmame, prispejú všetkým krajinám EU vrátane mojej Lotyšska. Táto správa o vyslaní šoferov, o ktorom sme dnes e, e, hlasovali, mala byť súčasťou balíčka, ktorý rešpektuje aj trh, tak aj sociálne e, aspekty. Žiaľ Bohu, vidím, že to sa to zameriava viac na trh a nie na tie sociálne aspekty cestnej dopravy. Musíme samozrejme zabraňovať nelegálnym postupom a zmenšiť administratívne bremeno a je tiež pravda, že všetky právne predpisy, ktoré sme schválili v tomto parlamente, musia byť férové zo sociálneho hľadiska, ale princíp rovnakej platby za rovnakú e, prácu a otázky kabotáže sú podľa mňa serióznym problémom, pokiaľ ide o sociálnu férovosť. Pokiaľ ide o šoferov, ktorí prekračujú hranice, mali by na nich byť upletené rovnaké pravidla, preto som hlasoval proti um, tejto správe. Ďakujem pán Mamikins, teraz pán kolega Henen. Ďakujem pekne. Pán podpredseda, toto je možno môj posledný príspevok v tomto parlamente a preto si myslím, že by sme sa mali venovať opatreniam kde sa v rámci ducha vnútorného trhu zrazu uvalujú na trh eh, povinnosti, pravidla a pritom by sme mali o, o, odľahčovať jednotný trh. Tak to bolo od začiatku a my v parlamente netušíme, aké to je pre malú eh, firmu, eh, keď musia akceptovať takéto typy zákonov. No však pokiaľ toto je naozaj možno moja posledná príležitosť vyjadriť sa, chcem sa poďakovať vám. Pán Viller, vy ste naozaj vždy boli nestranní, rozumný, efektívny podpredseda a naozaj ste ozdobou e, toho miesta, ktoré zásadáte a pokiaľ je to naše posledné stretnutie, tak sa prosím rozlúčme ako priatelia. Chcem sa vám poďakovať za všetko, čo ste urobili. Ďakujem pekne, pán Henen. Normálne by som na niečo takéto nereagoval, avšak myslím si, že je zriedkavé, že máme rovnaký názor, avšak ja som si z vás vždy e, ako politika vážil. Možno, že to nebolo vaše posledné vyjadrenie teraz pani Jasovecká. Tu nie, čiže to bol e, posledné vysvetlenie hlasovaní v prípade správy Kilonen. Teraz e, prejdeme na správu Van Maximálna dĺžka e, trvania denného a týždenného šoferovania. Pán Džambacký, vážny predseda, vážni kolegovia, táto správa, tak ako predchádzajúca správa, sú veľmi nespravodlivé. Obidve sú veľmi nespravodlivé k periférii a k strednej východnej Európe. Návrh tejto správy sa zameriava na jednu vec, Ide tu o to, aby všetky podniky z periférie zlíhali a aby presunuli pracovnú silu zo strednej a východnej Európy do západnej Európy. To nie je spravodlivé. Európska únia nemôže v tej hre eh, hrať iba z jednou nohou. Je to proti princípom je eh, slobodného trhu, proti otázke konkurencie schopnosti. Je to protekcionizmus zo strany Francúzska, Belgická, Nemecká a Talianska táto správa je proti samotnej myšlienke Európskej únie v ktorej e, záleží na všetkých krajinách a na ich záujmoch. Preto som hlasoval proti a potom tiež spôsob, akým sa hlasovalo, to naozaj nebolo na mieste. Ďakujem pekne, pán kolega Džambacký, pani Švedrová. Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, ja by som chcela vysvetliť, prečo som nakoniec tiež aj tento návrh podporila. Nede tu iba o dôstojné pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie. Podľa mňa ide predovšetkým o bezpečnosť dopravy. V rámci širšieho kompromisu som nakoniec podporila návrh, podľa ktorého by šoféry mali tráviť riadny víkendový oddych mimo kabínu. Avšak skrátený odpočinok by aj naďalej mohli alebo mohli by mať možnosť tráviť ho v kabíne. Podľa mňa je taktiež kľúčové, aby boli v rámci Európskej únie dostupné dostatočne vybavené parkoviská, ktoré by šoferom poskytovali slušné zázemie. Takéto zlepšenie e, šoferom nezávisí iba od podmienok, ktorým môžu zabezpečiť zamestnávateľia, musí tu byť napomocná aj infraštruktúra v rámci celej EÚ. Dostupnosť a vybavenosť dnešných parkovísk je naozaj tristná a je potrebné aby sa vybudovali nové parkoviská a sociálne zariadenia. Taktiež je potrebné e, prijať e, inteligentné tachografy a je taktiež potrebné vymáhať nové pravidlá. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Šojdrová, pán kolega Mamikins. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, súhlasím s tým, že pracovné podmienky vodičov sa musia zlepšiť a ak vytvárame nové pravidlá, tak musia byť platné pre všetky európske krajiny, nie iba krajiny na západe. Tu hovoríme o veľmi delikátnej situácii, kedy vodiči z východoeurópskych krajín, ktoré majú problémy udržať si e, prácu. Ja som proti sociálnemu dumpingu a je mi ľúto, že správa je navrhnula tak, aby penalizovala veľkú skupinu ľudí. Kolegovia, osud troch miliónov pracovníkov. O to tu ide a ako demokrat vyzývam rešpektovanie slobody poskytovania služieb a pohybu pracovných síl a som presvedčený o tom, že existuje spôsob, ako zaručiť pracovné podmienky pre všetkých bez toho, aby sa podrili pravidla jednotného trhu. Navyše, ja by som bol zodpovedný za to, aby vodiči z východnej Európy prišli o prácu a preto som musel hlasovať proti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Mamikins. Kolega Polčák. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som nakoniec túto správu nepodporil, zdržal som sa. A skutočnosťou je to, že táto správa akoby opäť vytvára deliacu hranicu pozdĺž železnej opony z minulosti medzi starými členskými štátmi a novými. Ja si myslím, že toto je nepriateľné. Ja úplne uznávam otázku bezpečnosti, tá je dominantná stále rastie preprava, prepravné výkony sú pomerne dramatické, vidíme to na cestách a dobré pracovné podmienky pre vodičov sú skutočnou témou. Ale e, je problematické, ak je tu požiadavka na to, aby vodič trávil víkend doma a počas týždňa v kabíne. To je priateľné, nepriateľné, však pre mňa je to, akým spôsobom sa rokovalo o kompromisoch a podruhé, akým spôsobom žiaľ prebehlo dnešné hlasovanie. Ja chápem, že otázka, eh, hľadisko bezpečnosti je dôležité, ale na druhej strane toto boli rozhodné momenty, preto, že som sa rozhodol nepodporiť túto správu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Polčák. Takže tým sme sa dostali na záver e, vysvetľovania hlasovania k tejto správe. Teraz prechádzame na vysvetľovanie hlasovania k správe prispôsobenia e, na vývoj e, v, do, v cestnej doprave hovorí pán Džambacký. Ďakujem pekne. Musím povedať, že som hlasoval proti týmto trom správam, pretože ako balík všetky tri e, riešili porušovanie princípu e, konkurencie na voľnom trhu. Západné spoločnosti, keď sú predávať v, Nemec- v Polsku, Bulharsku, majú obrovské obchodné domy a môžu predávať. Ale keď Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Česká republika chcú pracovať v západnej Európe, tak sa ukazuje, že dvere sú zatvorené. A to nie je spravodlivé a ide to proti samotnej myšlienke Európskej únie a jednotného otvoreného trhu. Hlasovalo sa spôsobom ktorý bol nedôstojný podľa mňa. Mnohé pravidlá boli pošliapané a myslím, že toto je ten najškandaloznejší e, spôsob hlasovania v parlamente. Delí parla- poslancov 50 na 50, nebola tu žiadna väčšina, toto bolo rozhodnutie lobbystov podľa mňa a bude to škodlivé pre európskych spoluobčanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Džambacký, pani kolegyňa Šojdrova. Ďakujem pekne za udelenie slova. Tu tento návrh v podstate v rámci balíka mobility bol jediný, pri ktorom sa podarilo nájsť kompromis už vo výbore TRAN a bol blízko dohody s radou, čo teda môže uľahčiť následný trialog. Od samého začiatku vnímam kabotáž inak – ako tranzit či medzinárodnú cestnú dopravu, pretože na rozdiel od ostatných operácií pri kabotáži dochádza k priamej konkurencie s dopravcami na domácom trhu hostiteľského štátu. Pravidlá musia byť primerané, tak aby sa nenarušil európsky systém cestnej dopravy ktorý do značnej miery, od ktorého do značnej miery závisí voľný pohyb služieb. Teda kompromis považujem za relatívne vyvážený a samozrejme musí byť ešte ďalej posúd, posúdený v rámci celého balíčka. E, Cením si, že v správe nie sú iba limity pre kabotáž, ale aj opatrenia proti e, letterbox firmám, proti tzv. schránkovým firmám, čo e, je veľmi e, nevýhodné alebo, pre, alebo zvýhodne to krajiny, ktoré majú nižšie náklady. Ďakujem pekne, pani kolega Šodrova, pán kolega Metius. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval proti tomuto návrhu, pretože ako už to často v parlamente, je to veľká záťaž na malé podniky, ktoré len ťažko môžu znážať. Veľmi, ťažko, veľmi často veľké firmy, veľké spoločnosti si môžu dovoliť zaplatiť lobbystov, e, dostať sa zem a ovplyvniť legislatívu. E, obávam sa, že toto je ďalší príklad takéto praktiky, kedy legislatíva, ktorú predkladáme, je šita na mieru pre veľké firmy, ktoré si samozrejme môžu dovoliť zvýšené náklady, ale malé firmy nedokážu si zaplatiť tieto ďalšie náklady, ktorým nanúcujeme a preto budú znevýhodnené. Ja sám e, som viedol malý podnik a viem, aký neprimeraný účinok môže mať táto legislatíva a preto som hlasoval proti tomuto opatreniu, aby som podporil malé podniky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Metius. Pán kolega Polčák má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za udelenie slova. Túto správu som podporil, pretože naozaj tu došlo k vyjednaniu kompromisu, ktorý obstál. Podľa mňa sa táto správa značne líši od správy, ktorú sme zdôvodňovali v predchádzajúcom bode. Skutočnosťou je to, že vývoj v odvetví cestnej dopravy je prelomový a Európa tak trošku zaspala čas. Sú, existujú nové technológie, autonómna prevádzka, technológie, ktoré znižujú emisie alebo bezemisné. A to všetko, na to všetko musíme reagovať. Podľa mňa tento kompromis, ktorý sme dosiahli, je v súlade s tým, čo by som chcel podporiť a preto som ho aj podporil myslím si, že kabotáž ako taká má zmysel má zmysel, aby sa presadila v novej európskej legislatíve. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Polčák. Takže poďme k vysvetleniu hlasovania k ďalšej správe. Pani kolegyňa Jasloviecka, ste boli celkom na rade, môžeme dať slovo úplne nakoniec, ale určite nie teraz. Takže Prechádzame k vysvetľovaniu hlasov kolega Buzeka spoločné pravidlá pre vnútorný trh pre zemný plyn. Pani kolegyňa Slovická, nemôžem vám dať teraz slovo. Pán kolega Mamikins má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, nemohol som súhlasiť s tým, ako táto smernica konceptualizuje. Počkajte chvíľočku. Pani kolego Jaslovecká, prosím, e, poriadok, kľud. Pán kolega Mamikins má slovo. Thank you. Thank you, I... Ďakujem pekne, pán predseda. Nemôžem súhlasiť s tým, ako E, bola táto smernica koncepčne pripravená. Podľa mňa všetky pravidlá pre energetiku musia byť komplexné a nie navrhnuté za alebo proti nejakému konkrétnemu projektu. A som presvedčená, presvedčený o tom, že viete, o čom hovorím. Hovorím o Nord Stream, plynovodu z Ruska do Nemecka. E, tento plynovod e, do EU alebo z EU. Sú súčasťou našej bezpečnostnej e, infraštruktúry s energiou a je e, súčasťou integrácie, ktoré možní susedným krajinám a ďalším krajinám sa stali súčasťou našej architektúry energetické. Obávam sa, že táto smernica má určité ustanovenia, ktoré sú na škodu, ktoré poškodzujú hospodárskú súťaž na relevantných trhoch. Dominantní aktéry malí ktorí by mali mať rovnaké pravidlá a mali by sme rešpektovať kolegovia právo e, európskych spotrebiteľov energií a zabraniť tomu, aby sa stali obeťami e, protiruských e, opatrení a preto som hlasoval proti. Ďakujem pekne, pán kolega Mamikins. Kolegyňa Sloviecka, keď okamžite neprestanete, tak vás dám vyviesť z hemicyklu. A teraz dostáva slovo pán kolega Zdrojevský. Pán predseda, pani Danota má možno nejaké formálne pripome- formálnu pripomienku. Uh, Nechcem e, sa tu za, zaobrať týmto problémom, ktorý tu vyvstal, ale možno, že e, by bolo na mieste dať jej rečnícky čas, aby vysvetlila to, o čo ide. Nie, dobre, tak ďakujem za slovo. Dámy a páni, už 5 rokov sa venujem problematike bezpečnosti a nielen tomu. A ja si uvedomujem, nakoľko je dôležité aby sme mali naozaj suverénny energetický systém a som veľmi rád, a to chcem naozaj vedieť, že 142 pozmeňovacích návrhov nakoniec e, sa pretavilo do 15 dobrých kompromisov. Vďaka tomu sa vyriešila otázka, ktorá súvisí s novými energetickými sieťami v Európskej únii, aj starých energetických sietí a tiež starých a možno novovzniknutých, ktoré vzniknú mimo EÚ. Vďaka tomu sme jasným spôsobom spoločne vyriešili všetko, čo sa týka e, zasielok plynu. A taktiež sa oddelili e, s siete, sám, siete samotné o dodávok, ktoré existujú v rámci EÚ. A ešte chcem hovoriť o územnom pôsobení smernice. Myslím si, že to bolo urobené správne a niektoré výnimky, ktoré sú tam uvedom, u, u, uvedené, môžu ten systém posilniť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán kolega Zdrojevský. Teraz eh, pán kolega pospíšil. Ďakujem pekne, pán... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporil tento materiál. Rovnako ako môj predrečník vnímam, že v rámci budovania energetickej únie musíme popri ekonomickej výhodnosti brať do úvahy aj geopolitické záujmy a istou, ne, istú nezávislosť od dodávateľa. V tejto chvíli vnímame Rusko ako istú hrozbu pre EÚ, pre demokratický svet a tým pádom posilňovanie energetickej závislosti na tejto krajine považujem za veľký problém. Je preto dobré, že bolo prijaté toto uznesenie, tento návrh, ktorý rozširuje pravidlá e, aj na túto infraštruktúru a bude sa týkať aj kontroverzného projektu Nord Stream 2. Je dobré, že existujú pravidlá, ktoré budú viesť k tomu, že niektoré ruské spoločnosti na prvom mieste Transgas či Gazprom, pardon, hovorí rečník, nebudú môcť zneužívať svoje dominantné pozície a budú musieť náplňať pravidlá, vďaka ktorým bude možné ich činnosť regulovať. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega Pospišil. Teraz nasleduje pán kolega Polčák. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem pekne, pán predseda. Energetická únia je jednoznačne kľúčovým bodom našej budúcnosti a máme tu aj akýsi dlh. Vnímam to v, v geopolitickom kontexte. Ide tu o bezpečnosť v širšom zmysle slova. Samozrejme, potrebujeme diverzifikovať ako zdroje, tak aj rizika a je potrebné, aby sme tiež dosahovali spoločné ciele, ako aj geopolitické ciele a tiež synergie. Preto vítam návrh o novej energetickej sieti a oddelení vlastníctva. Nie som si celkom istý, že teritoriálne výnimky, ktoré boli presadené, budú na prospech veci. To ukáže budúcnosť, ale vo všeobecnosti e, to nakladanie e, s plynom a podradenie tejto kapitoly do energetickej politiky Európskej únie vnímam ako veľmi pozitívnu záležitosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Polčák. Teraz pán kolega Kelly. Ďakujem. Ja som hlasovala za túto správu a chcel by som pochváliť spravodajcu, bývalého predsedu Buzeka a tiež by som chcel pochváliť prístup komisie. Spolupracovali totiž úzko snahe presadiť čo najlepší výsledok. Myslím, že je vhodné, aby všetky plynovody podliehali tým istým pravidlám, čo sa týka všetkého dovozu plynu do Európskej únie. To sa najmä vzťahuje na Nord Stream a rôzne iné plynovody. Tiež je dôležité zvažiť to aj preto, že 77% plynu v EÚ práve sa dováža do únie prostredstvom týchto plynovodov v budúcnosti. Všetky pravidlá sa budú v rovnakej miere vzťahovať na tí, ktorí pôsobia únie, tí, ktorí dovážajú plyn do únie. Snažili sme sa o završenie fungovania trhu s energiou a mali by sme byť eh, spokojní s našimi výsledkami za posledných 5 rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, prejdeme k ďalšej správe. Vysvetlenie hlasovania k správe pána Gabriela Mato, Európsky námorný a rybánsky fond. Najskôr pán kolega Šošnírš. Ja głosowałem przeciwko. Ja som hlasoval proti. Stačí sa pozrieť na bod 42a, aby si človek uvedomil, že sme sa zase dostali k absurdite. Hovoríme o návratu k nastaveniu rovnováhy e, pohlavy v sektore rybolovu. A ja by som sa chcela opýtať, či to myslíte vážne? Či poslanky niektoré za to hlasovali? Či to nehlasovali len tak, ale že... Dúfam, že naozaj <laughs> teda oni sami posilnia rady námorníkov, rybárov, že sa zamestnajú na lodiach, pretože jednoducho teraz ženy nechcú pracovať v tejto sféry, sfére a Ja dúfam, že keď o to žiadame, tak to nie je len tak, pre nič za nič. Bolo to naozaj veľmi dlhé, nudné, celá, správa na tieto, celá práca na tejto správe, preto som hlasoval proti. Ďakujem pekne, pán kolega Šošnič. Ako druhý k tomuto bodu vystúpi pán Kelly. Ďakujem. Aktuálny systém sa viackrát už preukázal ako príliš zložitý a odňali sa prostriedky tým, ktorí si to najviac zaslúžia. Nové ustanovenia z výboru pre rybolov umožňuje flexibilnejší prístup ku kompenzáciám z tohto fondu v prípade trvalého zastavenia a lovenia rýb u firmy a taktiež obnova rybárskej flotily bude možná. Nové ustanovenia celý systém zjednodušia a tiež ho viac prístupnia. Dúfam, že to bude na prospech celému rybárskému um, súboru eh, v Irsku Členské štáty a rybári budú môcť eh, využívať tieto prostriedky podľa potrieb, eh, namiesto toho, aby sa museli podrobovať preddefinovaným pravidlám a kritériám. Tiež sa tým podpore investície s cieľom zlepšiť bezpečnosť a životné podmienky celej posádky týchto plavidel a celkovo sa zvýši kvalita rýb v rámci možných a povolených kapacít každého členského štátu. Ďakujem. Ďakujeme. Toľko teda vysvetlenia k správe má to. Ďalej nasleduje správa DEPRE. Tu ide o posilnenie bezpečnostných aspektov preukazov totožnosti a iných dokumentov e, povolenia na pobyt, ktoré sa vydávajú občanom. Pán Zdrojevský prvý. To nebývalé, že... Je nezvyklé, že v EÚ máme v tejto chvíli rôzne typy dokumentov e, identity a potom máme ešte ďalších 200 typov dokumentov, ktoré riešia otázku pobytu. To je niekoľkonásobne viac, než máme krajín. Som rád, že sa podarilo dosiahnuť dohodu v Líbe, aby sme ako si zjednotili aspoň tie prvky, ktoré sú dôležité z bezpečnostného hľadiska dokumentov a tiež e, spôsobu e, získavania biometrických údajov, aby dôveryhodnosť a bezpečnosť tých dokumentov nezbudzovala pochybnosti. Hlasovala som za túto správu, aj keď niektoré prvky zjednotenia, hlavne preto, že niektoré prvky zjednotenia boli dobre sformované. Myslím si, že v niektorých prípadoch je tam 5 obmedzenie v prípade mladých ľudí a E, v súvislosti s ohromnou mierou mobility sa domnívam, že dokumenty a ich dôležitosť by sa mali naozaj mimoriadne e, opatrne riešiť, najmä pretože časť krajín vôbec neuznáva e, tieto dokumenty ako potrebné, či nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán pospíšil. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporil túto správu E, hoci sa o nej diskutovalo emotívne aj u nás v Českej republike, pretože som presvedčený o tom, že správa, ktorá povedie v konečnom dôsledku k tomu, že doklady totožnosti budú odolnejšie e, E, voči falšovaniu, to je dobrý signál. Myslím, že takto stanovenie minimálne normy bezpečnosti pre e, doklady totožnosti Európanov a stanovíme, aké biometrické podmienky majú tieto preukazy splňať. Ja si myslím, že tým len posilňujeme voľný pohyb osob po území Európskej únie a zvyšujeme bezpečnosť toho, že máme na území Európskej únie osoby, ktoré nemajú falšované preukazy totožnosti. V práve sa hovorí o tom, že asi 80 miliónov Európanov nemá takéto moderné e, doklady totožnosti, pretože máme voľný pohyb osôb po celom území Európy našťastie. Tak e, je to téma, ktorú má riešiť Európska únia a nie jednotlivé členské štáty samostatne. Ďakujem pekne, pán kolega Pospíšil. A na záver, pán kolega Kelly. Ďakujem pekne. Ja som hlasoval za toto naredenie, ktoré prispieje e, k boju proti podvodom s cestovnými dokladmi a zabezpečí minimálne európske normy pre doklady totožnosti a povolenia na pobyt, ktoré vydávajú členské štáty. 17 miliónov EU občanov žije a dva, viac ako 12 miliónov pracuje v inom štáte, ako je ich štát pôvodu. E, miliardy ľudí cestujú po EÚ aj po vonkajších hraniciach, každý, cez vonkajšie hranice každý rok podvod s dokladmi môžu využívať pachateľa trestnej činnosti a teroristi, ktorí sa dostanú na územie EÚ z krajín mimo EÚ. A preto je dôležité, aby sme podporili tento krok na povyš- zvýšenie bezpečnosti, e, dokladu totožnosti a povolenie na pobyt vydaných EÚ občanom ich rodiny príslušníkom E, vítam e, toto veľké úsilie na boj proti podvodom e, cez falošné doklady a krádež identity ak budem zvol, zvolený do Európskeho parlamentu, tak chcem na tieto práci, veci ďalej pracovať, aby som zabezpečil to, že poctiví ľudia v Európskej únie nebudú trpieť v dôsledku práce podvodníkov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Kelly takže tým sme skončili s vysvetľovaním hlasov k správe DEPRE. Teraz sa dostávame k správe kolegyne Ajuto, e, riadenej bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Kolega Metiu, ďakujem pekne, pán predseda. Zajtra je ďalší pracovný deň. Nie som prišiel do práce, zajtra pôjdem do práce, pôjdem peši. Chodenie peši je veľkou výhodou pre ľudské práva. Nie, že je to príjemné, ale sme aktívni, sme fit, a e, bráni to chorobám. A napriek tomu stále často vzhľadom na e, vývoj novej situácie a cestnej infraštruktúry, sa práva chodcov ignorujú. Bol som veľmi rád, že som mohol hlasovať za túto správu, nielen preto, že zohľadňuje potrebu chodcov, ale aj preto, že uznáva to, že toto je oblasť, v ktorej jednotlivé členské štáty by mali viesť a Nemali by sme robiť všetci všetko rovnakým spôsobom, musíme zohľadňovať miestne podmienky a miestne preferencie, takže uh, som veľmi rád, že som mohol podporiť túto správu a Uh, dúfam, že uh, tie cesty v budúcnosti budú oveľa priateľskejšie pre chodcov v porovnaní s tým, ako boli v minulosti. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán kolega Metius, kolega Majer. Kolegyňa Majer. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Vítam túto správu o zlepšení bezpečnostní cestnej infraštruktúry. Eh, mám obavu ohľadom bezpečnostných opatrení eh, mosty, malé mosty v Británii, prechádza mnohými cestou do kancelárie. Za posledných 10 rokov veľmi často E, napriek tomu, že sú tu veľké výstrahy, e, tak dochádza k zrážkam na mostoch. To e, prináša vysoké náklady. Musíme sa učiť od iných, hľadať riešenia high-tech aj low-tech. Napríklad, mm, napríklad pred mostom dať značku, aby vodiči vedeli, Eh, ako je vysoký most začínať môžu ísť alebo nie. Mali by sme zabrániť, aby veľké vozidla prechádzali týmito malými mostami. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Majer. Takže správa a Juto, vysvetlenie hlasovania. A teraz správa kolegyňa Infeld. Uh, celoeurópske osobné dôchodkové produkty. Vysvetlenie hlasovania ben, pán Benuto Ziluega. Ďakujem pekne. Tento cezeurópsky, celoeurópsky e, produkt osobného dôchodku e, kolegovia z EPP hlasovali za a zlepšujete vlastne vaše dôchodkové plány pre seba, ale oslabujete dôchodkové plány ostatných a to bude mať dopad na hospodárstvo, na situáciu mnohých rodín. Vy tvrdíte, že dôchod, e, súkromné dôchodky sú odpočítané oddane, ale v podstate chudobní platia na dôchodky bohatých a teraz chcete podporiť daňové úniky a podporiť tých ľudí, ktorí majú príležitosť e, vytvoriť si takýto osobný dôchodkový plán, ktorý budú z toho profitovať a nezohľadňujete st- e, otázku starnúcej obyvateľstva ani krízu. E, máte neoliberálne, antisociálne, neférové modely pre všetkých. Verejné dôchodky by nemali byť rozpredávané, mali by byť chránené. Ďakujem pekne, pán kolega Benito Ziruega, pán kolega Zdrojevsky. Pán predseda, musím povedať, že túto správu a dosiahnutý kompromis vnímam ako niečo pozitívne, čiže nesúhlasím s predračníkom. Najmä dve veci e, sú podľa mňa veľmi dôležité v tomto type dokumentov. Poprvé sa mm, spotrebiteľom umožňuje právo cezhraničné nakupovanie produktov a nie je tam e, povinnosť pre dopravcov toto zohľadňovať a myslím si, že to ide správnym smerom a preto je dobré, že to bolo jednohlasne podporené. Druhá vec, obmedzenie e, limitov zmeny na e, pol druhého percenta. Je dobré, že sa tu e, zvyšuje miera flexibility týchto dôchodkových služieb. Myslím si, že ten, to, tá správa ide dobrým smerom, taktiež si myslím, že trojročná časová lehota na jeho zavedenie je dostatočne dlhá na to, aby sme ho dobre implementovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Zdrojevský. A na záver dostáva slovo pán kolega Pospíšil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporil tento návrh, pretože je nutné podporovať to, aby si stredná generácia šetrila na dôchodok Ehm, momentálne podľa štatistík, ktoré máme, len štvrtina Európanov bolo 25 až 55 rokov si šetrí na dôchod a za pár rokov zistí, keď bude mať dôchodkový vek, že jednoducho štát priebežným systémom nie je schopný zabezpečiť kvalitné, bohaté, e, bohatú starobu. Takže Európska únia sa dobre e, snaží vytvoriť nové produkty, ktoré by mohli ľudia využívať a tak by si mohli šetriť na dôchodok. Ja by som bol ešte ambicioznejší pri tomto produkte. To znamená do budúcna tento produkt by mohol byť ešte sprevádzaný určitým daňovým zvýhodnením, čo momentálne nie je. V tom sa pán kolega e, Mili, ktorý hovoril o tom, že to je daňové zvýhodnené. Tento produkt nie je daňovo zvýhodnený. A teda otázka znie, nakoľko bude zaujímavý pre Európanov. Takže zaveďme ho, ale do budúcna si myslím, že ho budeme musieť ešte zatraktívniť tak, aby ho ľudia viac využívali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Pospíšil. Takže to bol vysvetlenie hlasov k správe Infel. A teraz máme ešte presunuté vysvetľovanie hlasov k správe Kilenen. Pani kolegyňa Slovická má slovo. Ďakujem, pani przewodnicząca. Ďakujem, pán predseda. Chcela som v prvom rade povedať, že si vás veľmi vážim a veľmi oceňujem vašu prácu v parlamente. E, Hlásila som sa, pretože som sa chcela ospravedlniť za to, že som nebola pritomná, keď som mala svoj rečnícky čas. A to už 7 rokov sa venujem tejto téme a poprosili ma e, ľudia, ktorí sú z tejto sféry, aby som sa vyjadrila. Takže prepašte, že som tu nebola a som veľmi vďačná, že sa môžem vyjadriť. Takže môžem sa vyjadriť? Na tému vysielania vodičov. Balíček mobility, ktorý dnes Európsky parlament prijal, nie je dostatočný dostatočne prediskutovaný a nie je pripravený na hlasovanie. Pracovalo sa iba na základe emócií, populizmu, protekcionizmu, znebrali sa do vahy stanoviska expertov, e, ľudí z praxi, z praxe alebo samotných šoferov. Čiže začiatok kampane e, na európske voľby zdôvodnil, že sa to takto urýchlilo. Preto je tento balíček mobility najhorším dokumentom, ktorý Európsky parlament prijal. Tento dokument vo všetkých krajinách mm, EÚ zničí medzinárodnú dopravu. Naozaj vo všetkých a, za, a, a to budú znášať, náklady budú znášať obyvateľia EÚ. Hambila som sa, že som súčasťou tejto tohto e, postupu a hlasovala som proti tomu balíčku mobility v tej podobe, v akej bol dnes prijatý. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na záver vysvetlení hlasovania. Zápisnica schôdze bude predložená na schválenie na začiatku ďalšej schôdze. Ak nebudú námietky, postúpime prijaté uznesenia ich adresátom a grémiam. Ďakujem všetkým um, oddeleniam parlamentu na záver tejto miniplenárky. Želám všetkým šťastnú cestu, dobrú chuť k obedu, schôdza je týmto odročená.